Good afternoon, ladies and gentlemen. Pekné popoludne, dámy a páni. Dovolím si začať dnešnú schôdzu. Máme tu viac eh, k dispozícii jazykov ako poslancov. Je popoludne pondelok. Všetci vieme, že pre viacerých kolegov príchod eh, nebol jednoduchý a dúfam, že mm, neskôr sa objavia ďalšie kolegovia Dovolte, aby som vás všetkých tu pozdravil a mm, urobím dva, dve krátke poznámky ohľadom e, e, e jazykov som sa viedril a teraz dokumenty boli zaslané, nie sú tu k dispozícii a celé toto vypočutie mm, mm, budeme e, vysielať, streamovať e, na internet. Chcem sa opýtať, či máme e, nejaké poznámky k návrhu e, programu. Nie, považujeme to za schválené. Druhý bod zápisnice, tie vám boli zaslané. E, nie sú žiadne námietky, potom považujeme to za prijaté. Tretí bod, verejné vypočutie ohľadom preparania špinových peniazy a Eh, daňovým únikom, otázky dodržovania práva, pravidel, ako môžeme toto všetko kontrolovať, aký je súčasný stav v prvej polovici. Eh, a teda dnešné vypočutie sme si rozdelili na dve časti. Najprv si vypočujeme európske inštitúcie, E, e, vítam tu pána e, Giovanniho Kesslera, generálneho rediteľa OLAFu. Vítajte medzi nami. Pán Simon Rionde, vysokého predstaviteľa Europolu a sieti finančných spravodajských agentúr. Srdečne vítam a Klausa Mario Capriho, Eh, eh, člena eh, Eurojustu za Nemecko. Predtým, ako to rozbehneme, ešte tri ďalšie poznámky. To už je štvrté naše vypočutie. Tvoríme si svoje názory a pripravujeme sa mm, mm, na prípravu prvého pracovného materiálu potom, čo sme si vypočuli e, novinárov, e, e, hovorili sme o medzinárodných normách a dnes by sme sa chceli lepšie pochopiť funkcie a úlohy rôznych dozorných orgánov, ktoré majú dočinenie s európskou legislatívou v oblasti boja proti praniu špinových peniazí a boja proti daňovým podvodom. Chceme e, analyzovať, aké opatrenia sú potrebné, aby sme e, presadili e, zákony tretiu smernicu proti preperne špinavých peniazí v súvislosti, v súvislosti s odhaleniami panamských materiálov. A ďalší dôležitý bod Chceli by sme si vypočuť e, e, návrhy e, v súvislosti s našou vlastnou činnosťou, ale to bude už na konci. Takže v prvej časti sme si vypočujeme zástupcov európskych inštitúcií a v druhej časti budeme sa venovať problémom z medzinárodného hľadiska. Vypočujeme si zástupcov vnútroštátnych orgánov. Ešte tri ďalšie poznámky dovolím si. Poprvé, oslovili sme eh, eh, Financial Action eh, Task Force, FATF, pozvali sme tu tento medzivládny orgán, ktorého členom je Európska komisie. Ide o vývoj v oblasti E, e, vyhodnocovania e, boja proti praniu špinavých peniazy a financovaniu terorizmu. Táto organizácia nebola pripravená prísť na našu schôdzu a budúci týždeň chcel by som osloviť predsedu tejto organizácie s požiadavkou, s návrhom, aby prišiel na naše ďalšie zasadnutie to je dôležité, pretože vo viacerých návrhoch E, komisie e, e, zohľadňuje, odvoláva sa na činnosť FATF. Ďalej oslovili sme švedské dozorné orgány finančnú inšpekciu. Pozvali sme ich zúčastniť sa na našom vypočutí a informovali nás o tom, že finančná inšpekcia zriadila svoj vlastný vyšetrovací výbor, vo vzťahu k e, svojmu vlastnému parlamentu a e, musel najprv e, ukončiť interakciu s švedským výborom, informovať ho a teda nemôžu poskytnúť Európskemu parlamentu viac informácií, prípadne poskytnúť tieto informácie skôr ako švedskému parlamentu. A po tretie, Ehm, pozvali sme aj dánsku daňovú správu. Dost, eh, oni dostali 29. Eh, septembra eh, CD s údajmi o 500 a 600 dánskych daňových pokladníkoch. Kúpili si toto CD za 6 miliónov dánskych korún a v rámci tohto vyšetrenia informovali dotknuté osoby a in, e, oznámili nám, že budú e, e, sa sem dostaviť až potom, ako pokročia v tomto procese. Toľko naše tri poznámky. Mm, takže E, ako už som povedal, e, snažili sme sa pozvať aj ďalšie inštitúcie, či už na dnes e, alebo na budúce schôdze. Dúfame, že sa to nám podarí. Takže ešte raz zdravím našich troch rečníkov. Sú vám veľmi dobre známi. Giovanni Kessler, generálny riaditeľ OLAFu od roku 2011. Pán Kessler pôsobil ako talianský právnik, prokurátor potom e, bol menovaný za generálneho riaditeľa OLAFu. E, je veľmi dobre známy v našom parlamente, pretože sme s ním mali e, viaceré diskusie, skladania účtov. Ďalej opätovne vítam pana Simona Riondeta z Francúzska zastupcu Europolu a Klausa Majera Capriho, nášho kolegu z Euro, Eurojustu, z Nemecka. Takže najprv výstupia rečníci, potom budú otázky. Mimochodom musím si uvedomiť, že v Belgicku je sviatok, takže niekto sa neskoril. Takže pre každého rečníka e, e, dve minúty a potom e, počas 5 minút budú klásť otázky členové nášho výboru a dostávať otázky. Takže najprv by som chcel odozdať slovo pánovi Giovannemu Kesslerovi. Máte slovo, nech sa páči. Uh, Ďakujem veľmi pekne, e, vážený pán predseda. Stejní e, poslanci, ďakujem pekne za pozvanie e, do Európskeho parlamentu na verejné vypočutie. Najprv niekoľko slov ohľadom činnosti OLAFu tomu, čo sme robili vo vzťahu k spisu panamské materiály. A poviem ešte niekoľko slov ohľadom zásadných odporúčaní založených na našich skúsenostiach. Ako dobre viete, Olaf e, e, vyšetruje e, podvod a prehmaty, ktoré ovplyvňujú finančné záujmy Európskej únie ako aj vážne prešlepy zo strany pracovníkov európskych inštitúcií a orgánov. To sú naše investigatívne úlohy a v tom spočíva náš mandát, aby sme prispeli k protipodvodovej politike únie. Pri realizácie investigatívneho mandátu, vyšetrovacieho mandátu, e, OLAF vo všeobecnosti e, využíva všetky e, otvorené informačné zdroje, ktoré máme k dispozícii. V ostatných rokoch sme pomerne veľa investovali do získania najnovších nástrojov, ktoré umožňujú analyzovať a spracovať informácie z otvorených zdrojov voľne dostupných zdrojov. To znamená, že keď boli zverejnené panamské materiály, naši analytici si veľmi rýchlo uvedomili, že tieto informácie by mohli byť veľmi zaujímavé z hľadiska boje s korupciou a prípadnými e, e, e, prijavmi nesprávneho správania zo strany našich zamestnancov, zamestnancov únie. To znamená, že i hneď potom, v maji, e, i hneď potom, ako e, sa zverejnili informácie e, e, investigatívnych novinárov, sme e, načítali verejne dostupnú databázu s obsahom takmer 430 tisíc subjektov, prípadne názvov subjektov, teda fyzických osôb a právnických osôb. Tieto informácie sú verejne dostupné. Čo sme s tým urobili? Overili sme si, či e, e, boli tam zastúpené tri e, e, e kategórie, či boli e, napojené na zoznam materiálov e, spoločnosti odhalených v týchto e, materiáloch. Prvá kategória e, zamestnanci e, e, európskych inštitúcií, to spresním. Druhá kategória odborníci, ktorí poskytujú služby pri realizácii projektov únie, ako aj e, príjemcovia zdrojov únie a tretia kategória osoby, prípadne subjekty, ktoré už boli predmetom či už uzatvorených alebo e, e, prebiehajúcich šetrení OLAFu. Spresním tieto tri kategórie, ale ešte poviem, čo všetko sme urobili. Zistili sme, či medzi 430 tisícami mien alebo názvov spoločnosti alebo fyzických osôb sa vyskytuje mm, mm, mm, mena a názvy e, z týchto troch kategórií, ktoré e, som pomenoval. Skontrolovali sme, či medzi týmito 430 tisíckami boli takéto mena a názvy teda e, členovia a zamestnanci inštitúcií únie teda o koho konkrétne ide. Do nášho systému sme zadali mena zamestnancov únie, ktorí mali e, vysoko postavené manželské funkcie, teda mena všetkých komisárov súčasného a predchádzajúcich kolegií mena generálnych e, rediteľov, vrátane mňa, mena e, generálnych rediteľov alebo výkonných rediteľov všetkých e, agentúr, všetkých europoslancov, 810. Viem, že vás je menej ako 810, ale počas rokov dochádzalo k určitým zmenám. Teda ide o verejne dostupné údaje. A taktiež sme uviedli mena určitých kategórií zamestnancov v Únii, e, ktoré považujeme za ich e, väčšiemu e, riziku. To znamená tých zamestnancov, voči ktorým platí príslušné legislatívne, príslušné legislatívne rámce správa rozpočtu, obstarávania, inšpektorí, Všetky tieto e, e, kategórie pracovníkov e, sme spísali a overili sme si, či boli nejakým spôsobom napojené alebo obsahnuté v tých 430, 430 tisíc mien a názvov. Druhá kategória e, e, zahrňala e, odborníkov, ktorí poskytujú služby pri realizácii európskych projektov a mena a názvy príjemcov zdrojov z Európskej únie, teda fyzických osôb a subjektov, ktoré boli predmetom prebiehajúcich alebo uzatvorených šetrení OLAFu. Našim cieľom bolo nielen odhaliť e, e, podvody voči e, rozpočtu alebo porušenia zamestnancami a členmi organizácií svojich povinností, ale takisto zistiť systémové zraniteľnosti s tým, aby sme ich odstranili. Čiže zvažovali sme proporcionalitu a potrebu takýchto krokov. Vo všeobecnosti sme posudili 40 tisíc osôb a spoločností, ktoré patria do týchto troch kategórií. A viac ako 50 z, zo 40 tisíc mien, názvov fyzických osôb, prípadne e, organizácií, e, e boli e e, e, e, napojené e, na naše e, šetrenia. Prečo e, sme to tak urobili? S tým, aby sme získali e, viac e, relevantných informácií pre naše vlastné prebiehajúce vyšetrenia. Čiže overili sme si, či medzi týmito 430 tisícmi mien a názov sa vyskytujú 40 tisíc osôb a podnikov, pričom viac ako 50 už boli predmetom šetrenie OLAFu. Nebolo to e, e, jednoduchá práca, trvalo nám viac ako 10 dní, aby sme si vyčistili údaje, pretože e, tu sa používala kriminologická terminológia, analyzovali sme možné nesúlady medzi údajmi, napríklad slovanské meno sa pri preklopení do latinky sa mohlo skomoliť. Takže boli tam viaceré nástrahy. a týchto 40 tisíc mien a názvov e, boli e, e, založené do osobitnej databázy a tam sme urobili analýzy vzťahov medzi týmito spoločnosťami a osobami. Software automaticky označoval totožné alebo podobné mena a názvy podľa rozdielov v napísaní a po analýze sme získali 17 takýchto presných e, zásahov. Čiže 430 tisíc, 40 tisíc a medzi nimi sme našli 17 e, e, totožných zhôd. Čiže veľmi nízky počet v porovnaní s počiatočne veľkým množstvom fyzických osôb a podnikov. Čo je e, dobre pre európske inštitúcie? Treba si uvedomiť, že niektoré z týchto zhôd e, sa týkajú e, osôb a názov, ktoré boli predmetom vyšetrenia. Čiže ako 50 z týchto 17 lustrácií už boli osoby, prípadne právnické osoby, ktoré bez tak vyšetroval OLAF. Samozrejme, získali sme dodatočné informácie, užitočné pre naše šetrenie. Čiže na základe našej analýzy, ktorú som práve popísal, a na základe dodatočných informácií súvisiacich s panamskými materiálmi, ale získaných z iných e, zdrojov, sme otvorili e, štyri ďalšie šetrenia. Ako už som e, odpovedal v písomne vášmu výboru. Samozrejme, títo šetrenia stále pokračujú a preto nemôžem odhaliť nejaké podrobnosti. E, zdôrazním iba to, že to, že OLAF e, skúma tieto záležitosti, ešte neznamená, že príslušné osoby sú e, vinné z porušenia práva. Vychádzame z prezumcie neviny. Napriek tomu musím povedať, že máme prístup iba k obmedzenému množstvu informácií. E, e, pokiaľ ide e, o informácie zverejnené 19. mája, čiže ide iba o vrchol ľadoca. Stále existuje viac ako 11 miliónov podporných dokumentov, ktoré sa zatiaľ nezverejnili E, uvidím v zatvorkách, že zatiaľ nezverejnili, teda e, povedali ste niečo na margo e, dánskych orgánov. Tieto informa- informácie nie sú nám k dispozícii, pokiaľ vieme, nik nemá k ním prístup. Nuž, dobre. E, e, tam sú rôzne e, plnomocenstva, mailové správy. Nemusí znamenať, že tam budú dodatočné mená, ale nie je vylúčené, že nájdeme informácie najvyššie ohľadom skutočných majiteľov, prípadne príjemcov výhod. Toľko k činnosti OLAFu. A teraz, ak dovolíte, pán predseda, ešte stručne ohľadom nejakých e, e, zásadných úvah. Ako viete, Európske inštitúcie v roku 2015 e, prijeli smernicu, prehodnotili naredenia ohľadom informácií pri transfere, poskytujúca pri transfere prevode prostriedkov a po teroristických útokoch v Paríži komisie E, vyzvať člen, členské štády, aby transponovali e, e, túto smernicu do konca tohto roku. Samozrejme, veľmi to podporujeme. Mimoriadne potrebujeme túto smernicu. Navyše v júli tohto roku komisia navrhla novelizovať túto smernicu za účelom, a to je veľmi dôležité, posilniť právomoci finančného spravodajca únie a zjednodušiť e, spoluprácu medzi e, týmito e, orgánmi členských štátov, uľahčiť prístup k centralizovaným databázám, účtom členské štáty budú musieť jednotný systém vyhľadávania údajov o majiteľoch bankových účtov. Toto všetci veľmi potrebujeme, ale tu by som chcel doplniť, že e, i keď e, všetko e, ide o veľmi dôležitý vývoj, rozsah, týchto opatrení je obmedzený. Je dôležité, aby sme si vymenili finančné informácie, aby sme sa vyhybali e, daňovým únokom, e, e, únikom preperaniu peňazí a financovaniu terorizmom. Nemenej dôležité je sledovať výnosy z podvodných aktivít, pretože tieto prostriedky často sa používajú na financovanie organizovanej trestnej činnosti, teda navrhujem krok navyše ak chceme vytvoriť e, e, e, Národný register bankových účtov, musíme zabezpečiť, aby bol štandardizovaný, navzájom prepojiteľný, aby k nemu mali prístup nielen orgány finančného spravodajca, ale všetky orgány na eh, presadzovanie práva Európskej únie. Navyše eh, tieto databázy by mali byť k dispozícii eh, pri vyšetrovaní všetkých hospodárskych trestných činov. Nie treba to obmedzovať na daňové úniky. Prečo to rozlišujeme alebo medzujeme na pranie špinavých peňazí alebo daňové úniky alebo financovanie terorizmu? Je umelé, keď korupciu odlišujeme odlišujeme od terorizmu, daňovým únikom a podobne. To sú navzájom prepojené e, druhy trestnej činnosti a napokon na začiatku vyšetrenia ťažko povedať, že ide o pranie špinových peniazy, peniazy alebo iba daňový únik. Takže ak je e, e, nejaký teroristický útok, potom prijímame e, smernicu o, o boju proti terorizmu a podobne. Podľa mňa všetky títo veľmi dôležité opatrenia treba rozšíriť na všetky druhy trestnej činnosti v oblasti ekonomiky. Ďakujem pekne, pán Kessler. Veľmi podrobne ste nám približili činnosť OLAFu. doterajšie skúsenosti, pokiaľ ide o čísla, nie sú až také presvedčivé ale budeme ešte neskôr eh, sa na to pýtať. A teraz by som odovzdal slovo pánovi eh, Simonovi Riondetovi eh, v mene Europolu. Nech sa páči. Vážený pán predseda a, a vážení poslanci, ďakujem za pozvanie. 3. 3. apríla 2016 Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov odhalilo existenciu um, pochybných eh, záznamov firmy Mossack Fonica, eh, najmä v oblasti, eh, teda v obnose 11,5 miliardy, zhruba 2,5 terabetu. Informácií bolo zverejnených zhruba od roku 1997 do roku 2015 a spomínajú sa tam 100 tisíce právnických aj fyzických osôb. E, odtedy sa na tieto dokumenty odvolávame ako na panamské dokumenty. Um, tomto roku sa tiež zverejnila databáza viac ako 320 tisíc firiem, ktoré sú súčasťou tzv. panamských dokumentov a tiež e, dovtedajších uniknutých dokumentov. Tieto databázy sú k dispozícii na vyhľadanie, ale dajú sa tiež stiahnuť na využitie mimo internetu. Používa sa e, pre ne pojem databáza stanovských dokumentov. Aj keď databáza nie je skutočne výstižným pojmom, keďže ide o využitie analogových um, fajlov, ktoré sú vo vlastníctve e, firmy Mossack Fonseca a nie je to Prvé súvislosti s 1,5 miliónom zložiek, ktoré sú tam zanalizované. Po vyhľadávaní sa ukázalo, že niektoré subjekty boli v minulosti prepojené e, na médiá a nie sú uvedené pri tom databáze, čo spôsobuje otázky e, z hľadiska e, množstva informácií dostupných a vyhľadávanie ďalej. Nie sú k dispozícii informácie o bankových účtoch E, tiež e, o zaznamoch komunikácií alebo žiadnych ďalších kontextuálnych informáciách. A Europol napriek tomu si e, stiahol databázu panamských dokumentov a taktiež sa snažil zistiť, či už vo svojich záznamoch má nejaké súvisíce subjekty. Výsledky tohto vyhľadávania boli nasledovné. 3459 záznamov sme dokázali skompletizovať. E, taktiež sme oslovili konkrétne krajiny, taktiež bolo zistené viaceré prepojení s konkrétnymi subjektami, okrem iného v ekonomickej oblasti. Tisíc sedemsto e, to bol prvý záznam a ďalšie záznamy e, tam boli tiež záznam EEOC o východoeurópskych subjektoch obsahoval 516 vyhľadávaní. Tiež e, tam bol vysoký počet rusky hovoriacich e, subjektov v súvislosti s homosexuálnymi organizácia, ktorá má na starosti medzinárodný organizmus, e, terorizmus bola na 6. mieste. Počet e, offshoreových firiem taktiež e, príjemcovia e, ziskov, ako aj bezprostrední vlastníci. Toto všetko nám poskytuje prehľad o súvislosti nielen s ekonomickou trestnou činnosťou, ale tiež terorizmom, s obchodovaním s drogami, nelegálnou migráciou a počítačovú kriminalitou. E, čo sa týka poskytovania informácií o vyhľadávaní, to má Veľká Británia najvyšší počet 1377 e, vyhľadávaní, ale môže to súvisieť s tým, že je to e, subjekt, ktorý je najrozsiahlejší poskytovateľom informácií v tejto súvislosti ďalej Litovci na treťom mieste môžu súvisieť s vysokým počtom ruských hovoriacich subjektov po e, zverejnení panovských dokumentov v médiách e, Europol proaktívne požiadal všetkých svojich partnerov, či sa chystajú otvoriť vyšetrovanie v súvislosti s panovskými dokumentami. Niekoľko krajín pozitívne zareagovalo na túto otázku, pričom e, viacero z nich prejavilo ochotu začať vyšetrovanie podľa dostupnosti údajov Europol. Sa tiež zúčastnilo stretnutia po zašitou Eurojustu o prebiehajúce vyšetrovanie v členských štátoch žiaľ zverejnené panamské dokumenty a s tým súvisí tá databáza, ako aj mediálne správy e, v mnohých e, krajinách nestačia na začiatok formálneho vyšetrovania a to, že nie je k dispozícii celý súbor údajov, tiež bráni za všetko vyšetrovania Europol, tiež e, nie je schopný sprístupniť všetky údaje z panamských dokumentov. A ak by sa to podarilo, mohli by sme to zahrnúť do bežných eh, dátových mm, pohybov a tým by sa dali preskúmať eh, všetky majetkoprávne vzťahy, čo by mohlo byť veľkým prínosom vo vyšetrovaniach, pretože doteraz eh, je to predmetom ochrany súkromia a je to predmetom utajenia. Bude si to vyžadovať teda ďalšiu spoluprácu od členských štátov vo veciach vyšetrovania. Ďakujeme pekne. Pán Rionde, najmä tá vaša posledná poznámka, tá bola mimoriadne zaujímavá, keďže ani my ešte sami nemáme plný prístup a teda bude potrebné vyhodnotiť doterajšie informácie, aby sme sa dostali ďalším podrobnostiam. Je zaujímavé, že ste už zaznamenali 3469 žiadostí o vyhľadávanie E, čo nám tiež môže pomôcť. Ďalší expert, e, Klaus Merkapri, ktorý je nemeckým e, zástupcom v Eurojuste. Nech sa páči, pán Majer Kabri, ďakujem pekne, dámy a páni. Vážení poslanci, neskôr ďakujem za pozvanie. To budú aj moje posledné slova v Nemčine. Ja si zastupujeme Nemecko v Eurojuste, ale keďže som zvoleným zástupcom v Eurojuste, budem hovoriť eh, našim úradným jazykom, eh, ktorý používajú v Eurojuste, a síce po anglicky. Neskôr by som priblížil úlohu Eurojustu v celej oblasti boja proti praniu špinavých peniazí a potom by som sa dostal k tým oblastiam, ktorí sme zadefinovali právne problémy, aj praktické problémy v spolupráci. Eurojust predstavuje jednotku e, spolupráce v súdnej oblasti. E, našou úlohou je urýchľovať a zlepšiť koordináciu v vyšetrovaní a tiež um, právnych následkov, ako je podpora spolupráce orgánov činných v trestnom konaní medzi členskými štátmi spolupráca, prostredstvom koordinácie. Na toto sa zameriavame v našej činnosti a to nie je obmedzené len na, na členské štáty samotné, ale aj na tretie strany. Teda v tomto prípade e, sa to týka samozrejme panami. Aj tu je snaha o spoluprácu. Je dôležité uvedomiť si, že My vychádzame z požiadavky verejných prokuratúr členských štátov, teda my nemôžeme e, e, viesť vyšetrovanie sami za seba ani ho iniciovať. Aké nástroje máme k dispozícii? Poprvé, koordinačné stretnutie. To v podstate znamená zjednotenie všetkých e, zúčastnených strán, teda zástupcov národných prokuratúr alebo súdov alebo policajných zložiek a oni e, prejednajú celý prípad, dohodnú sa na tom, aké kroky chcú prijať, aké problémy sú podľa nich um, predmetom riešenia, tiež aké informácie e, majú k dispozícii a aké by chceli získať. Na takýchto stretnutiach sa vytvára predovšetkým dôvera medzi orgánmi verejnej eh, prokuratúry, čo je samozrejme najpodstatnejším predpokladom. Eh, ďalej koordinačné centrá. Toto sú centrá, ktoré organizujú spoločné um, akčné dni, kde v priebehu jedného dňa sa viacero opatrení odsúhlasí eh, s podporou viacerých subjektov. To sa môže týkať nami napríklad zatýkačov či Eh, prehliadok, eh, domových prehliadok a tak ďalej. A ďalej podporujeme aj vytvorenie spoločných vyšetrovacích tímov. Toto sú, zjednodušene povedané, formy právnej pomoci, ktoré sú k dispozícii eh, a ktoré sú odsúhlasené vopred a ktoré vychádzajú z výmeny informácií v, skuto, v reálnom čase. Ako sa teda Eurojust podiela na boji proti praniu špinových peňazí? My sme zaznamenali obrovský nárast e, počtu prípadov od roku 2012. V roku 2012 sme mali 148 prípadov o praní špinových peňazí. Teraz sme na úrovni 285 e, a e, tento rok ešte nie je zovretý. Pranie špinových peňazí, a tu plne súhlasím s Giovannim Kesslerom, je e, prierezový e, e, zločin, týka sa podvodov, korupcie vo všeobecnosti, organizovaného zločinu a, a s tým súvisiacich gengov, taktiež obchodu s drogami a terorizmu. Teda je dosť neužitočné oddelovať tieto témy. Ukázalo sa, že na 57 koordinačných stretnutiach sa prejednávali otázky pre nešpinových peňazí a bolo vytvorených 12 konkrétnych tímov, ktoré sa zameriavajú eh, na pranie špinových peňazí, 57 koordinačných stretnutí eh, pri 285 prípadoch. To vám zhruba dáva eh, obraz o tom, aká dôležitá je koordinácia. Takmer štvrtina prípadov si vyžaduje medzinárodnú spoluprácu. Aké problémy sme zadefinovali zatiaľ? a ako by sa mohli riešiť. Poprvé, pri žiadostiach o vzájomnú právnu pomoc e, dochádza k e, oneskoreniam. Niekedy je veľmi zdlhavé poskytovanie takéto um, požadovanie, keď je potrebné žiadať o dodatočne o bankové údaje, o daňové údaje, o údaje z katastra nehnuteľnosti, o um, údaje o podozrivej osobe v niektorých členských štátoch. Sú toto procesy veľmi zložité a sú zodpovedné viaceré rôzne orgány e, za poskytovanie e, takýchto údajov. Teda aj v rámci jednej krajiny si to vyžaduje úzkú koordináciu a spoluprácu. Ani neexistuje jeden jediný koordinačný orgán, ktorý by dokázal e, vykonať a zareagovať na takéto žiadosti o informácie. Nedávno sa ukázala konkrétna výhoda Eurojustu. Českí kolegovia totiž eh, viedli vyšetrovanie o daňových únikoch, prenešpremi peňazí, škody predstavovali zhruba 25 miliónov a vedeli alebo zistili, kde eh, bol účet, eh, bol v Rakúsku a iba vďaka rýchlej koordinácii Eurojustu sa podarilo dostať sa k týmto 25 miliónom na tomto rakúskom účte. A bolo to naozaj v poslednej chvíli, pretože človek, teda páchateľ, ktorý bol vtedy vo Veľkej Británii, už e, dal príkaz na prehod týchto peňazí. Teda o 2 či 3 hodiny neskôr by peniaze už boli stratené a zrejme by sme sa k tým nikdy nedostali. Iba vďaka tomu, že českí kolegovia a rakúsky kolegovia sa dokázali koordinovať vďaka Eurojustu. Sme sa dostali k týmto 25 miliónom na rakúskom účte. Teda rozdielnosti v eh, právnych systémoch, v systému súdnictva sú veľkým problémom, najmä čo sa týka rôznych definícií a eh, toho, čo presne je zločin v daňovej oblasti. Existujú pravidlá, podľa ktorých eh, je to zločin eh, alebo iba administratívny eh, priestupok, či je potrebné na to, aby došlo k naplneniu skutkovej podstaty aktívny krok, alebo či sa táto skutková podstata naplňuje tým, že sa vynechajú nejaké údaje. Toto všetko sú zložitosti, ktoré sa dajú napraviť čiastočne medzinárodnou spoluprácou. Taktiež sú rôzne konflikty situácie v jurisdikciách, napríklad ak prebieha vyšetrovanie na území jedného e, štátu a ďalej e, sa predloží žiadosť o z zadržanie majetku v jednom členskom štáte. Môže to byť zložité, pretože je potrebné e, vyčkať na to, kým sa uzavrie prvá fáza vyšetrovania. Taktiež prevod súdnej právomoci toto tiež môže byť zložitý krok. To isté sa týka aj zmrazenia E, ziskov z trestnej činnosti. Aj toto je samozrejme e, dôležitý faktor, pretože e, to je často najsilnejšia páka, ako zasiahnuť proti páchateľom. Mm, tiež oneskorenia v analýze otázok, ako aj konkrétna povaha trestnej činnosti v jednotlivých členských štátoch sa líši, čo tiež spôsobuje ťažkosti a komplikácie. Ehm, v dotazníku som odpovedala na písomné otázky. Ehm, ak by som mohol ešte priblížiť otázku koordinácie, v nemeckom prípade sme e, zaznamenali 600 žiadostí o informácie, ktoré sa museli zaslať koordinovanie, ktoré sa museli spracovať, koordinovanie teda Viete si zhruba predstaviť, eh, že čo sa týka množstva práce, je to naozaj veľmi zložité. Preto včasný zásah eh, Eurojustu v takejto situácii je mimoriadne eh, podstatný. V mm, kontexte panamských dokumentov prebehlo koordinačné stretnutie. Mm, to bolo akési spúšťacie stretnutie, bolo veľmi významné a ukázalo sa na ňom, že v prípade takýchto rozsiahlých e, operácií a zistení je e, ťažké obsiahnuť všetky finančné a logistické aspekty. Napríklad bežné koordinačné stretnutie stojí zhruba 8 tisíc alebo niečo menej ako 8 tisíc eur a koordinačné stretnutie v prípade panamských dokumentov stálo 60 tisíc eur. A toto je samozrejme výzva pre všetky organizácie. Je potrebné zaistiť eh, účinnú komunikáciu medzi ehm, všetkými zúčastnenými orgánmi. Myslím si, že toto bola prvá príležitosť, pri ktorej eh, národné prokuratúry dokázali navzájom spolu komunikovať, dokázali si vymeniť informácie, dokázali využiť eh, aj informácie, ktoré eh, orgány v inej členskej krajine už eh, mali k dispozícii. Chceme spolupracovať s Panamou, máme k tomu aj konkrétne možnosti prostredníctvom koordinačných stretnutí, ale nemáme k dispozícii právny nástroj Európskej únie, ktorý by umožnil zjednodušenie spracovania E, takýchto listov na poskytovanie informácií. Niektoré krajiny majú bilaterálne dohody, e, čo trošku skracuje tie komunikačné kanály e, s Panamou, ale žiaľ, diplomatické kanály sú veľmi zložité, časovo náročné. Musíme teda spoločnými sílami s využitím všetkých európskych skúseností, znalostí využiť všetky páky, ktoré sú v dispozícii. A práve toto nám pomáha využiť Eurojust v priebehu v no, posledných niekoľkých dní sme zafali list Paname, kde Panamu vyzývame a pozývame ju na koordinačné stretnutie a uvádzame e, tu aj pred vami, e, že zástupca Panamskej prokuratúry prejavil ochotu spolupracovať s Eurojustom v týchto veciach. Na záver by som povedal, že úroha Eurojustu je naozaj podstatná v boji proti praniu špinavých peniazí a daňovým únikom. sú s tým spojené e, právne aj praktické problémy, ale bez koordinácie e, sa podľa mňa nebude vôbec dať prekonať tieto problémy. Celkovo si myslím, že vzhľadom na panamský prípad aj rôzne iné podobné prípady takéhoto rozsahu e, v tejto chvíli nie je na mieste znižovať financovanie Eurojustu. Práve naopak, finančná podpora Eurojustu by sa mala ešte zvýšiť. Ďakujeme pekne. Pán Majer Kapri. Zazneli ďalšie zaujímavé eh, aspekty. Eh, dohodli sme sa, že eh, najskôr dostanú slovo oboja spravodajcovia. Budú mať dispozícii každý z nich 5-minútový slot. Najskôr by som dal slovo JP Kofotovi ako prvému spravodajcovi. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda, za vaše pozvanie aj za prezentácie, ktoré sme si vypočuli, aj za písomné odpovede, ktoré sme dostali, pretože určite obsahujú im užitočné informácie. Prvá otázka na zástupcov Eurojustu, ak si správne spomínam, tak ste hovorili, že štvrtina prípadov prania špinavých peňazí potrebuje medzinárodnú koordináciu. Mali by ste nejaké špecifické odporúčania, keď sa teraz v tejto dobe reviduje smernica, ktorá sa zameriava na boj proti praniu špinavých peňazí. Máte pre nás nejaké odporúčania? A potom, vo vašich písomných odpovediach ste hovorili o prekážkach v spolupráci medzi policajnými orgánmi a vnútroštátnymi orgánmi. Myslíte si, že by stálo za to vytvoriť v EÚ akýsi centrálny register, ktorý by bol prístupný členským štátom s tým, že by na nejakej minimálnej úrovni prispievali aj vnútroštátne orgány. A to je otázka na Europol a Eurojust, oboch. A Europol vo vašich písomných odpovediach ste poskytli naozaj veľmi užitočné informácie a hovorili ste, že Europol má len nekonzistentné informácie od členských štátov, pretože policia v členských štátoch sa rozhodne, ako a kedy bude prispievať. A nie je tu e, e, žiadny odsúhlasený minimálny prach. A otázka je, ako by sa nám podarilo zaistiť, že by spolupráca bola lepšia že by členské štáty zasilali Europolu dostatočné informácie. Máte nejaké odporúčania? Vidíte nejaké prekažky a, a teda ako by ste to chceli urobiť? Ďakujem, hovorí pán predseda. Najprv by som dal slovo pánovi Majer Kabrimu, aby odpovedal na prvé dve otázky a, a potom ďalší predstavitelia. Samozrejme, pán Majer Kabri, Majer Kabri, nech sa páči. Máme 5 minút na otázky a odpovede. Áno, ja nemôžem samozrejme e, odpovedať či vyjadriť sa k prepracovaniu smernice, ktorú ste spomenuli, ale ako ste spomínali údaje a čísla, tak musím povedať, že tá, ten charakter prania špinavých peňazí, charakter tejto trestnej činnosti je taký, že vy ako vnútroštátny orgán nebudete môcť nejakým spôsobom podchytiť nadnárodný a cezhraničný charakter takéto trestnej činnosti. Musíte mať možnosť spolupracovať s partnermi tak v EÚ, ako aj v tretich krajinách, pretože väčšinou ide naozaj o cezhraničnú záležitosť a prekračuje to aj hranice EÚ. A ak by existovala nejaká dobrá platforma, určite by to pomohlo a túto potrebujete, keď chcete nadviazať kontakt s tretimi stranami a tu treba povedať, že tie právomoci a dôraz na úrovni EÚ je úplne iný, pretože ak 28 členských štátov bude hovoriť jedným hlasom s treťou krajinou, tak je to niečo úplne iné, než hovorí sám za seba len jedna členská krajina s tým tretím štátom. A my v Eurojust ako taký takto túto platformu chápame, ale využijú k dispozícii máte a my teraz potrebujeme zabezpečiť to, aby tá práca skutočne poriadne prebiehalo. K tomu ale potrebujeme finančné zdroje. Ja som vám povedal, aké náklady nie sú len koordinačné rokovania a stretnutia. Ten rozpočet na koordináciu sa vyčerpá obvykle veľmi rýchlo a tiež potrebujete zamestnancov, potrebujete pracovnú silu. Takže ja by som naozaj chcel na vás apelovať, využite existujúcu platformu a to čo do najväčšej miery. Dobre, hovorí pán predseda, teraz e, ďalší bude odpovedať z našich hostí, pán mm, Mrionde. Ja si myslím, že tá organizovaná trestná činnosť, o čo jej ide? Ide o získanie peňazí, alebo je to vlastne podmienka na ďalšiu trestnú činnosť, napríklad na terorizmus a podobne. A to sú všetko veci, ktoré, ktorým sa musíme venovať a ktoré musíme vyšetrovať. A určite si to myslí aj slovenské predsedníctvo. A aké by mohlo byť riešenie? Musíme presvedčiť viacej finančných spravodajských a policajných jednotiek, aby zdieľali svoje informácie s Europolom, ako som bola 7 jednotiek, už prispieva do databázy Europolu, ale my potrebujeme, aby týchto spravodajcov, ktorí sa zúčastňujú, bolo viacej aby sme mali ucelenejší prehľad o tom, čo sa deje, aké sú tie podozrivé transakcie z EÚ a mimo. A čo vlastne preto môžeme urobiť? V januári sme začali s tým, že chceme lepšie zapojiť e, finančné spravodajské jednotky a ide nám o interoperabilitu medzi jednotlivými e, finančnými spravodajskými jednotkami a medzi týmito jednotkami a orgánmi e, činnými v trestnom konaní, ktoré vyšetrujú. Myslíme si, že túto spoluprácu by sme mohli ešte prehlbiť Možno by nás mohol podporiť aj Európsky parlament, ak sa objavia nejaké právne prekažky, ktoré by bránili e, výmene informácií medzi jednotlivými agentúrami, tak naozaj je mm, absolútne nevyhnutné, aby sa e, tieto prekážky odstranili, pretože je dôležité, aby tieto jednotky si mohli vymieňať informácie colnou správou alebo s policajnými orgánmi a potrebujeme, aby táto výmena informácií prebiehala skutočne hladko, aby sa neporušovala národná legislatíva. Navyše si myslíme, že to centralizované prepojenie s Europolom by mohlo umožniť to, že získame ucelenejší obraz a že to vyšetrovanie v tých krajinách bude rýchlejšie. A pán Kessler, ak dovolíte, rád by som odpovedal k otázke. Tie nariadenia a smernice, ktoré majú za cieľ bojovať proti praniu špinavých peňazí. A čo vlastne my k tomu potrebujeme? Už potrebujeme schváliť to, čo navrhla komisia v júli 2016. To bude znamenať, že všetky spravodajské jednotky budú mať prístup k databázám v členských štátoch a potom by sme mohli urobiť ešte ďalší krok – a tento krok sa zatiaľ nepočíta, ani to nie je v žiadnom návrhu, ale možno by to EP mohol podporiť a síce, e, že by sa databáza sprístupnila všetkým vyšetrovacím orgánom v EÚ a že by bola prístupná aj OLAFu. Dobre, ďakujem, hovorí pán predseda. Máme ďalšieho spoluspravodajcu, pána Ješka. Ešte, ešte pán Louis Michel z frakcie. Áno, prvá úvaha, pán Michel. E, ďakujem trom hosťom k im vystúpeniam. Ďakujem, že Eh, ste prišli medzi nás, hovorili ste veľa o koordinácii medzi vami a koordinácii vo všeobecnosti a veľmi často sa hovorí, že nie je účinná a dlho trvá a je náročná a ja by som sa aj k tomu vrátila, aj k tomu, čo povedal pán Kessler. Eh, bolo tam zaujímavé ten bod, eh, ten register bankových účtov a jedna otázka, pán Kessler, lebo často v istých kruh počujem, že či zákon, e, legislatíva ochrany súkromného života má nejaký, je, by mohla byť handicapom pre vaše vyšetrovanie, pre vašu prácu alebo pre koordináciu. To by nás zaujímalo vedieť veľmi často sa často odvoláva na ochranu súkromného života, aby sa zabránilo dodaniu informácií alebo aby sa aj zabránilo otvoreniu aj nejakej úvodnej diskusie a to je naozaj veľmi vážne. A ďalší bod, vy ste o tom tiež hovorili, čo, rozlišuje sa pranie špinavých peňazí, únik, daňový podvod a daňová optimalizácia. Ja si myslím, že podstata je v zásade tá istá a je to len rozlíšenie a niekedy dochádza k zmetku definícií alebo k nedostatku definícií a to oslabuje našu úlohu aj vašu prácu a tu by som rád poznal váš názor a názor všetkých e, hostí, e, či by e, nenastal už čas, že či jednoho dňa už budeme mať spoločnú definíciu všetkých týchto konceptov, ktoré sa navzájom prekrývajú, pretože ten, kto robí daňové úniky alebo podvody, to sú vážne delikty a ja skutočne, aký je rozdiel medzi deliktom a praním špinavých peňazí. Stále sa hovorí, že musíme ísť hĺbkovo do problematiky, aby sme boli účinní a preto ja si myslím, že to objasnenie definície je dôležité. A ďalšia otázka, ešte koľko mám času? Tak musím byť ticho, tak dobre, tak e, vystúpim neskôr. Ďakujem, pán Mišel. Pán Kessler, nech sa páči. Áno, ochrana údajov. To je niečo, čo je samozrejme potrebné. Ochrana súkromia, to je veľmi dôležitý aspekt a to vyplýva aj z právnych predpisov. Zároveň zákonodarcovia musia koordinovať prácu medzi sebou, pretože niekedy sú predpisy v oblasti ochrany súkromia e, nastavené inými subjektami než predpisy pre vyšetrovanie a preto dochádza k istej právnej neistote a to spôsobuje Ehm, problémy nám nespôsobuje len ochrana súkromných údajov ako taká. To je myšlienka, ktorú samozrejme plne podporujeme a dodržujeme, ale niekedy to nie je správne v právnych predpisoch ošetrené a napríklad nariadenia v súvislosti s OLAFom. My sme orgán, ktorý musí dodržiavať všetky pravidlá v súvislosti s ochranou údajov a zároveň sme ale vyšetrovacím orgánom. A musíme teda dodržiavať všetky pravidlá a predpisy, ktoré súvisia s vyšetrovaním. A preto nejde o ochranu údajov ako takú, to je problém, ktorý poznáme, ale existuje istá právna neistota. Ja si myslím, že hlavne legislatívci by si mali premyslieť, ako k tejto problematike budú pristupovať. A k tej poslednej časti vášho vystúpenia ja som samozrejme za vytvorenie nefragmentovaného prístupu k právnym predpisom. Zhodneme sa na tom, že je nevyhnutné mať správnu, jasnú definíciu, ale pranie špinavých peňazí to je niečo iné než nedostatok istoty. Pranie špinavých peňazí existuje len vtedy, keď existuje aj iná zločinnosť, pretože periete špinavé peniaze, ktoré sú výsledkom či príjmom z inej trestnej činnosti. A preto je zvláštne, že môžeme skúmať len pranie špinavých peňazí bez toho, že by sme mohli využiť rovnaké údaje ako dôkazný materiál pre predchádzajúcu trestnú činnosť z ktorej tie príjmy vznikli. Potrebujeme teda nefragmentovaný, komplexný legislatívny prístup. Ďakujem, hovorí pán predseda. Je tu ešte, sú tu nejaké stručné pripomienky? Nie. V tom prípade je 5 minút za nami. Je tu pán Otmar Karas, ktorý je prvým rečníkom za politickú skupinu. Ďakujem. Mám stručnú otázku Máme platformu novinárov, to Medzinárodné konzorcium investigatívnych novinárov. A ja sa pýtam, akým spôsobom s touto platformou vy spolupracujete? Pýtali ste sa alebo žiadali ste od nich nejaké konkrétne dokumenty, ak áno, dostali ste ich? Alebo máte pocit, že vám poskytli všetko, čo majú oni k dispozícii? Ďakujem, hovorím pán predseda. Kto začne? Pán Mejer Kapri, nech sa páči. Áno. Neviem, či vás poteším touto odpoveďou, či uspokojím, ale Eurojust nevedie vyšetrovanie, my sa venujeme len koordinácii, takže s touto platformou nespolupracujeme a ak s ňou niekto bude spolupracovať, tak to budú národní žalobcovia, ale nie Eurojust ako európska inštitúcia. Ďakujem. Ďalší rečník, pán um, Rionde, áno. Pokiaľ ide o Europol, tak môžeme mať priamy kontakt s týmto konzorciom novinárov. My no, pracujeme pre členské štáty a musíme zaistiť, aby členské štáty spolupracovali medzi sebou a aby nám dodávali údaje do databáze, do našej a my tieto údaje len overujeme, ale nemôžeme konzorcium požiadať, aby nám poskytlo informácie pán Kessler. Na rozdiel od kolegu môžem povedať, že my sme vyšetrovací orgán a teda my sme v kontakte s týmto konzorciom a najprv sme sa zameriavali na verejne dostupné informácie a údaje tých 430 tisíc subjektov, ktorých zoznam bol k dispozícii všetkým a potom sme sa s tým konzorciom spojili a našli sme ich zástupcov. To pre nás bolo veľmi zaujímavé stretnutie a požiadali sme ich tiež o všetky ostávajúce dokumenty, ktoré zatiaľ ešte sprístupnené neboli a ktoré by boli veľmi užitočné aj pre naše vyšetrovanie. A za, odpovede zatiaľ nie, ale ak som to správne pochopil, hlavný dôvod, a k tomu by som chcel doplniť, samozrejme my nemôžeme nikomu nič nariadovať, my len môžeme po, požiadať alebo položiť otázku a odpoveď, ale táto odpoveď bola zatiaľ negatívna a príčiny tejto negatívnej odpovede súvisia s tým, že zverejnením všetkých dokumentov by sme mohli vystaviť zdroj riziku, že sa zistí jeho totožnosť. A preto nemáme túto plnohodnotnú odpoveď a tiež nebudeme samozrejme nikomu za údaje platiť, ako to chce robiť, alebo ako to robí napríklad dánska daňová správa. Aj my sme túto odpoveď dostali, hovorí pán predseda pri prvom vypočutí keď odpovedali novinári, ktorí stále poukazovali na ochranu zdroja. Otmar, máš ešte nejakú otázku, ale len minútu. Pro, tento problém, problém poznám a dôležité je, že vieme, že nemáme k dispozícii všetky dokumenty, ale v prví dvaja rečníci povedali, že štátne e, zastupiteľstvo môžu, zastupiteľstva môžu tieto informácie poskytnúť. Tak ako e, e, funguje spolupráca s týmito orgánmi? Teda údaje e, poskytujú alebo neposkytujú tieto členské štáty, tieto orgány? Krátka odpoveď. Pán Mejer Kapri, odkážem vás na prezentáciu, ktorá od pan, je v paneli a od môjho kolegu, nemeckého kolegu, tam sa dozviete viacej. Pán Riondet, e, zatiaľ sme nedostali e, veľa informácií a trvalo nám istý čas, než sme všetky tie e, informácie k dispozícii analyzovali a kým prejdeme tých 3469, to takto ešte bude chvíľu trvať, tento týždeň očakávame, že členské štáty odpovedia na naše otázky a, dosta- a poskytnú nám nové údaje, takže v tejto práci pokračujeme. Dobre, ďakujem, hovorí pán predseda. Teraz sociálni demokrati, nech sa páči. Ja som chcel, v prvom rade hovorí pán Chauregi, sa spýtať, ak aký je rámec vzťahov, ktoré majú európske agentúry s daňovými orgánmi e, jednotlivých krajín. Pán Riondet to šiastočne povedal a zdá sa, ako keby tu bola nejaká vyčitka novinárskému konzorciu za informácie, ktoré poskytujú a za ktoré neposkytujú ale my sme tu vďaka ním. Panama Papers, ten škandál je tu vďaka ním a nie je podľa mňa veľmi spravodlivé, aby sme diskutovali, či oni majú, či nemajú dávať viac informácií, keď máme uh, overiť pôvod tohto sociálneho škandálu. A moja otázka na Europol je, či by to nemali byť členské štáty, ktoré by mali E, dať informáciu, ktorá nám chýba. Oni nám musia poskytnúť tie informácie, ktoré Europol potrebuje, aby mohol pokračovať vo vyšetrovaní. To je prvá otázka. Druhá na Eurojust. Je nejaká krajina, ktorá žiadala od Eurojustu vyšetrovanie Panama Papers? Teda keďže vaša práca je koordinačná, Eh, daňových orgánov, pardon, eh, generálnych prokurát, eh, prokurátorov. Nejaká generálna prokurátora nejakého členského štátu toto požiadala. Tretia otázka. Aký je váš vzťah s policajnými vyšetrovacími orgánmi v USA? USA má možnosť aj zatvoriť banku, ak, ak dokážu pranie špinových peňazí alebo prepojenie e, so zločinom. A moja otázka je, ako spolupracujete s týmito orgánmi v USA? Uh, <coughs> the, the... Pokiaľ ide o konzorcium investigatívnych e, e, novinárov, bohužiaľ e, nemáme s nimi e, vzťah, avšak agentúra e, poskytuje podporu členským štátom a preto Dúfam, že smernica e, o e, praní špinavých peňazí a e, novelizácia ohľadom skutočných príjemcov a centralizované databázy bankových účtov umožňa členským štátom poskytovať nám takéto informácie. Sme pripravení rozbehnúť vyšetrovanie v prípade trestného čínu, ale samozrejme tu závisíme od členských štátov. Pán Majer Kapri, ďakujem veľmi pekne za tieto dve otázky, pokiaľ ide o Eurojust. Naozaj požiadali nás, aby sme poskytli podporu vnútroštátnym vyšetrovaním a teraz tu e, vystupujem ako zástupca Nemecka, pretože prvá takáto požiadavka musí prichádzať od nemeckých orgánov. To e, e, znamená zaangažovania Eurojusta ostatných členských štátov. z, Spolupráca so Spojenými štátmi. Nuž máme v Eurojuste dohodu o spolupráci so Spojenými štátmi a Spojené štáty spolu so Švajčiarskom a Norskom sú jediné tri štáty, ktorí eh, vyslali eh, do Eurojustu svojich eh, styčných odborníkov a naša spolupráca vychádza, z týchto dohôd, ako keby išlo o členské štáty. Takže s týmito tromi štátmi veľmi úzko spolupracujeme, pán Kessler. Nuž, obávam sa, že tu nejde o nás alebo členské štáty, e, ktorí e, e, majú v rukách 11 miliónov chybujúcich dokumentov. Ich majú v rukách novinári. Ale ide o to, že nik nemá práva moci E, e, zadržať alebo e, zhábať tieto dokumenty. Určite nie OLAF, dokonca je to veľmi obťažné pre príslušné kompetentné orgány členských štátov. Nemajú na to ani právomoci, ani právne nástroje, aby zadržali takéto dokumenty, ktoré by prípadne mohli poslúžiť dôkazom toho, že boli spáchané ďalšie trestné činy, pretože ide o záležitosť právne podložených právomocí. Nevieme, kde sa nachádzajú takéto e, materiály. Musíme sa s tým zmeriť, lebo novinári spontánne sa rozhodli, že zverejne časť týchto materiálov a preto jedinú možnosť, e, ktorú vidím, je pokračovať v rokovaní e, s týmto konzorciom. Neviem to, ako si počínali danie, je to najsprávnejšie, ale musíme získať čo najpreznejší obraz. Ďakujem pekne, presne sme sa zmestili za, do 5 minút. A teraz pani eh, Lerner v mene ECR. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj našim odborníkom. Návrh na nové znenie smernice o boji proti praniu špinových peňazí obsahuje mnoho kvalihodných e, iniciatív, ktoré sa týkajú transparentnosti informácií a zvyšenej transparentnosti. E, sú tu však aj veľké medzery, ako napríklad e, označenie riaditeľa za vlastníka v prípade, že nie je totožnosť vlastníka známa. V budúcnosti by takto bolo možné zastierať skutočnú totožnosť vlastníkov a prostredstvom trastov a tým by sa e, bolo možné utekať teda do daňových rajov. Chcem sa opýtať našich odborníkov, e, aký pohľad majú na tieto medzery. E, nakoľko by smernica mohla byť najlepším nástrojom v zistení skutočných vlastníkov a ak snaha zastierať totožnosť e, vlastníka nebude napravená ani smernicou. Aký to bude mať vplyv na medzinárodnú prácu v boji proti praniu špinavých peniazí? Moja druhá otázka sa týka toho, čo sa týka informácií od OLAFu. Um, Informácie teda, ktoré um, žiadali európske inštitúcie. Chcem sa opýtať um, na počet uh, osôb, ktorých sa to týkalo a tiež na obnosy a nakoľko to ohrozuje zraniteľnosť inštitúcií. Trochu sme neskôr zapli e, časomieru. Kto chce začať? Pán Kessler, nech sa páči. A zda začnem e, z druhej otázky od konca. E, výsledky analytickej a e, e, vyšetrovacej činnosti svedčia o tom, že neexistuje štruktúrálne zraniteľnosti, pokiaľ ide o zamestnancov únie alebo samotné inštitúcie únie a spôsob práce týchto inštitúcií Povedal som, že mali sme iba 17 eh, pozitívnych ilustrácií zo 40 tisíc eh, mien a názvov, ktoré sme zadali do systému a preverili, eh, porovnali so 430 tisícami. To je veľmi malé čisto a dokonca po tom, ako sme urobili selektívnu prácu, rozbehli sme iba 4 výšetky opatrenia, pretože ostatné pozitívne lustrácie sa týkali už e, e, či už uzavretých alebo prebiehajúcich šetrení OLAFu. To znamená, že to je veľmi nízky počet. Iba 8 pozitívnych lustrácií e, obsahovali pre nás nové informácie a z tých 8 vyústilo do rozbehnutia nových vyšetrení, štyroch nových vyšetrení, pretože po dôkladnejšej E, analýzy sa e, zistilo, že išlo o, o monimá. Takže e, výsledky našej analýzy, našich šetrení zatiaľ naznačujú, že nejaké systémové zraniteľnosti neexistujú. Naopak je tu značná miera čistoty, tak povediať, v európskych inštitúciách, a pokiaľ ide o zamestnancov týchto inštitúcií. E, mimochodom, e, zo, z týchto štyroch e, nových šetrení iba jedno je zamerané pre, protipracovníkov pracovníkovi inštitúcií únie. A ešte nejaká odpoveď zo strany odborníkov? Nie je to nutné? Výborne. Trošku sme v omeškaní a teraz e, ďalšie kolo otázok. E, e, mene Alde, pani Majte cunda. Ďakujem pekne, pán predseda. Gratulujem všetkým. Je to prvý, k, prvé stretnutie, kde mám príležitosť, že sme prešli k činom všetky informácie, ktoré sme dostali. Budeme brať do vahy no, v legislatívnej veci otázka, aké členské štáty požiadali o spoluprácu OLAFu a Europol v súvislosti s Panama Papers. A viete o tom, že či sa vytvorí špecializované poradenské centrum EÚ v súvislosti s článkom 4.1 nariadenia Europolu, ktorý vstúpi do platnosti budúci rok? A pán Kessler, hovorili ste o vysokej miere integrity. My sa tešíme v súvislosti s personálom. A spomenuli ste tých 17 zhôd. Jeden veľmi špecifický prípad. Rodinní príslušníci, aj priami, uvažovali ste o tom, že niektoré z tých schránkových firiem, tak je tam e, nejakým spôsobom implikovaná manželka súčasného komisára Kaneteho. E, Rady by sme poznali odpoveď. Ďakujem veľmi pekne, pani kolegyňa. Pán Kessler, alebo s kým začneme? S Europolom? Alebo s vami kolega Rionde? Mohli by ste, prosím vás, zopakovať túto otázku? Pokiaľ ide už špecializované strediska, pretože nepochybil som to celkom dobre v e, preklade. En el reglamento de Europol que entrará en vigor, reforz... E, v nariadení o Europole, ktorý vstúpi do platnosti, je možnosť v článku 4.1 odsek L možnosť vytvorenie poradenského špecializovaného centra pre boj proti e, daňovým podvodom a my by sme chceli vedieť, či tento nástroj e, bude fungovať, chce sa spustiť, pretože by bol vhodný pre harmonizáciu a koordináciu, o ktorých ste hovorili. A znovu vám gratulujeme k vašej práci. Ja, bitte. Áno, nech sa páči. V súčasnosti Europol očakáva na implementáciu štvrtej mm, smernice e, e, pri boji, e, oboji proti praniu špinavých peniazy v súvislosti s fiskálnymi podvodmi, prepačte, sústredíme sa predovšetkým na pranie špinavých peniazí. Nož, ďakujem pekne. Nemáme žiadne ďalšie poznámky. Nech sa páči, poprosím vás stručne, pokiaľ ide o OLAF v tých menách a názvoch, ktoré sme zadali do systému a ktoré sme porovnali so 40-30 tisícami, boli bu- buď názvy spoločností, prípadne e, zamestnancov, expertov, e, e, dodavateľov Európskej únie. Nie, e, neboli tam rodinní príslušníci Možno, že to súvisí e, s e, ochranou osobných údajov, alebo e, proste nemáme ich, alebo to by bolo príliš zoširoka. To znamená, že pozitívne ilustrácie, ktoré sme dostali, sa netýkali rodinných príslušníkov, ale samotných zamestnancov a členov inštitúcií únie, prípadne ľudí, ktorí pracujú pre inštitúcie. Ale žijeme v reálnom svete E, nie v e, e, nejakej bubline a keď čítame noviny, nielen španielské noviny, vieme, že niekedy aj rodinní príslušníci našich zamestnancov môžu byť finančne zainteresovaní. A preto v našom postupe neoznamujeme mena ľudí, ktorých vyšetrujeme. Dúfam, že je to pochopiteľné. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ako ďalšie v mene GUE, Miguel Viegas. Muito obrigado. Eu tinha apenas uh, perguntas de ordem mais... No, ďakujem veľmi pekne. Eh, práve som počul otázky všeobecnej povahy. Samozrejme, treba pozorne sledovať eh, potrebu snažiť sa zdokonalovať regulácie príslušné nástroje E, šetrenia e, takéhoto konania, avšak čo nie je možné, je prekonať dve e, hlavné prekážky zásadnej povahy. Predovšetkým potrebovali by sme mať mechanizmus, ktorý nielen si vyžaduje náležitú analýzu, tzv. due diligence, je tu finančný systém, ktorý by mal uh, Eh, hlásiť eh, podozrivé transakcie, ale to je v rozpore s vlastnými záujmami tohto systému. A eh, druhý problém to sú daňové raje. Takže moja všeobecná otázka, aké vidíte možnosti vyriešenia tohto problému. Akú úlohu by mohli eh, zohrovať vlády, ako by mohli eh, prísne zasiahnuť, aby eh, zaviazali finančné inštitúcie a ďalšie subjekty, ktoré sú zaangažované do prania peniazy, aby poskytovali takéto informácie. Z vašich písomných odpovedí usudzujem, že chýba chýbajú také zásahy, či už ide o podozrivé transakcie alebo skutočných e, e, majiteľov. E, veľmi málo krajín si robí svoju prácu. Pokiaľ ide o daňové hraje, ako sa vyvie táto situácia? Okrem iného, štáty a vlády by mohli pohroziť sankciami voči tým inštitúciám, ktoré spolupracujú s daňovými rajmi a ďalšia e, e, e, otázka. Potrebovali sme mať zoznam takýchto daňových rajov. Súčasný zoznam, nuž, ten je stále predmetom rokovaní. Zahrňa iba tretie krajiny, nie však krajiny Európskej únie. A, a ako zabezpečiť, aby krajiny, kde je nulová daňová sadzba, sa dostali do tohto zoznamu, na tento zoznam. Takže čo si myslia rečníci o tejto citlivej otázke? je tu príslušný e, e, e, navrh v Rade pre Jakofín v otázke týchto daňových rájov. teda kto by to chcel zodpovedať? A zda, nuž, budem sa venovať iba jednému hľadisku vašich otázok. Ide o spoluprácu s tretimi štátmi v všeobecnosti. Samozrejme, je to veľmi odlišné od toho, čo sa deje v Európskej únii pokiaľ ide o konanie e, v zmysle trestného práva, e, e, dožadanie o právnej pomoci v neprítomnosti dohôd je to veľmi komplikované. Ak sa spoliehate na diplomáciu, to zostáva prerogatívou iba jedného členského štátu a celý proces je veľmi pomalý a komplikovaný. Takže osobne Eh, musím povedať, že naša organizácia eh, toto nepoužíva. V prípade, že existuje dohoda, eh, to je podstatne jednoduchšie, rýchlejšie, a pretože máte náležitý základ, ale v súčasnosti je to veľmi zložité a preto potrebujeme mať orgán, ktorý by vedel dať dohromady európske zdroje, rokovať a mať dočinenia e, s tretimi štátmi. Mm, ďakujem veľmi pekne. To by sa mohlo dostať aj do našich e, e, záverov. To by mohlo byť veľmi zaujímavé. Pôjdeme ďalej. Dívam sa totiž na hodiny v mene zelených. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Ďakujem všetkým trom rečníkom za odpovede na otázky. Moja otázka je pre zastupcu Europolu. Dostali sme informácie od jedného členského štátu, od e, e, finančnej e, spravodajskej jednotky e, e, o tom, že nedostala e, e, e, žiadnu správu o podozrivých transakciách v súvislosti s panamskými materiálmi. Ako je to možné? Myslíte, že súvisí to s tým, e, akým spôsobom e, e, takéto jednotky dostávajú, prípadne nedostávajú informácie na vnútroštátnej úrovni. Ak áno, ako to riešiť? Spojené kráľovstvo a Horánsko na tieto dva, tri štáty prípada 76% všetkých podozrivých transakcií hlasených v Únii ako britská zástupkynia. Som rada, že príslušná agentúra dostáva viacer informácií v boji proti praniu špi- peniaze, ale prečo krajiny ako Luxembursko, e, Cyprus a Malta nedostávajú rovnaký počet e, e, hlásenie podozrivých transakcií? Čo všetko treba podľa vás robiť v týchto štátoch a z hľadiska Británie vzhľadom na Brexit? Musíme stále si to pripomínať. Žiaľ, čo ma v tejto súvislosti znepokojuje, to, že to sa použije ako príležitosť na to, aby e, e, e, všetky transakcie, ktoré sú zamerané na daňové úniky, prechádzali cez Spojené kráľovstvo. Čo všetko treba robiť, aby ste mali náležitú kontrolu nad tým po vystúpení Británie e, z únie, pretože e, podľa panámskych e, materiálov takmer polovica týchto spoločností bola v zamorských teritoriách Spojeného kráľovstva. Nuž, Brexit, záležitosť Brexitu dnes neuzavrieme. Pán Rionde, zodpoviete túto otázku? Pokiaľ ide o prvú otázku, prečo e, e, e, finančná spravodajská jednotka nič nedostávala. Príslušné barečky pre jednotlivé krajiny sa zašlú tento týždeň národným jednotkám Europolu, pokiaľ ide o zodpovednosť šíriť tieto informácie, odovzdávať ich ďalším orgánom, to je v pôsobnosti členských štátov. Pokiaľ ide o Luxembursko alebo Cyprus, nemôžem poskytnúť vám odpoveď. Iba som e, poskytol e, e, údaje, ktoré sa týkajú týchto štátov. Neviem to vysvetliť. Nejaké doplnenie? Nie. Ďakujem pekne. Ako ďalšie v mene FDD Marko Valí. Grazie, prezidente. Ďakujem, pán predseda. S radosťou konštatujem, že OLAF po škandále Panama Papers začal so štyrmi vyšetrovaniami. Začali teda okamžite fungovať a ja chápem dôvody, prečo nám nemôžete dať podrobné informácie, ale rád by som vedel, či prebiehajúce vyšetrovanie je v dobrom v dobrej eh, nejakej etape, alebo či to vyšetrovanie sa očakáva, že bude dlhé a či by ste nám mohli dodať nejaké možno štatistické údaje, aby sme vedeli, či, či sú vyšetrovaní členovia parlamentu alebo zamestnanci alebo členovia Európskej komisie alebo e, zamestnanci a vo všeobecnosti k ostatným dvom agentúram by som chcel vedieť, či viac menej spolupracovali. Samozrejme, tieto informácie prichádzajú aj e, zo správ, ktoré dostávame aj vo výbore TAX. Napríklad dokumenty e, výboru o kodexe správania sa, tak videli sme, že niektoré krajiny, ktoré často E, poukazovali na boj proti daňovým podvodom ako na, svojo, na svoj hlavný bod e, činnosti, ale potom dokumenty ukazujú, že tieto krajiny často boli implikované a že e, veľmi často sú to určité krajiny, ktoré sú implikované v takejto fiškálnej politike, chcete sú, a či prebiehajú nejaké vyšetrovania. Rečník je prerušovaný. Dank, Herr Kessler. Ďakujem pekne. Pán Kessler, prvá otázka bola na, na vás. Nemyslím, že by som mohol dať e, podrobnejšie informácie k tým štyrom prebiehajúcim vyšetrovaniam. a, a ani žiadne z týchto vyšetrovaní nemôže sa týkať nejakého člena európskych inštitúcií či zamestnanca. Tiež by som dodal to, e, že to, že člen nejakej inštitúcii inštitúcie alebo zamestnanec nejakej európskej inštitúcie by bol nejakým spôsobom implikovaný v Panama Papers alebo že by mal nejaký bankový účet alebo že by mal nejakú pozíciu v nejakej schránkovej spoločnosti per se, môže byť e, zločinom, ale, alebo nie vždy sa musí chápať ako zločin, ale treba overiť, či tie aktivity akty, ktoré boli vykonávané a ktoré súvisia s ním, či tieto aktivity boli e, vyhlásené alebo autorizované, povolené, alebo či, či by potenciálne išlo o eventuálne o konflikt záujmov, alebo či ide o eventuálne o nejaké finančné operácie kde by potenciálne tento človek mohol byť nejakým spôsobom implikovaný v, v korupcii či podobne. To sú veci, v ktorých OLAF vyšetruje alebo môže vyšetrovať členov či zamestnancov inštitúcií, ale nemôžem vám dať podrobnejšie informácie. Nebude, e, nebude Nebudú to asi dlhé vyšetrovania. Samozrejme, 11 miliónov dokumentov, ktoré nie sú zverejnené, keby sme ich mali, to by nám veľmi pomohlo a to by teoreticky eh, umožnilo aj urychliť tieto vyšetrovania. Veľmi pekne ďakujem. Pán Majar Kapri, stručné vysvetlenie. Nuž, ako to vidím ja, spolupráca medzi členskými štátmi bola vynikajúca išlo o najväčšiu koordinačnú e, súvodzu Eurojustu, čo svedčí o tom, že členské štáty bez ohľadu na to, či e, robia vlastné vyšetrenie, prípadne boli oslovené, aby sa zúčastnili e, vyšetrovania. To isté sa týka Europolu. Tam na ďalšej schôdze budeme mať aj zástupcov OLAFu. Takže e, jedno s druhým e, som spokojný, pokiaľ ide o účasť a angažovanosť členského štátu e, v trestnom konaní. Veľmi pekne ďakujem. A teraz druhé kolo EPP. Iba jedna krátka otázka. Viete prostredníctvom troch vašich inštitúcií povedať, E, ktoré e, členské štáty boli e, najviac odmietavé, ktoré nie vy ste povedali, pán Kapri, že ste museli písať 600 listov. Kde by ste museli zasiahnuť, aby ste navadali členské štáty k lepšej spolupráci? Kto z vás chce začať? Um, um klar zu machen, diese 600... Aby bola jasná E, týchto 600 žiadostí o právnu pomoc e, sa zdajú byť veľkým počtom, ale neznamená to, že išlo o problematické e, žiadosti. Naopak, toto prebieha veľmi dobre, pretože je to vopred bolo predrokované a koordinované. A, ale samozrejme, to, pokiaľ ide tieto počty, to je problémom pokiaľ ide o panovský materiál, my sme iba na začiatku e, e, konania. Doteraz to e, bolo dobre a nemôžeme hovoriť teraz o nejakých zaťatých členských štátoch, alebo zložitých prípadoch. A pokiaľ hovoril kolega Vajle, ktoré štáty majú najväčšie problémy s daňovými rajmi, alebo to sa nedá tak konštatovať Uh, Pokiaľ ide o LAF, uh, vychádzame z vlastného európskeho uh, mandátu, konáme samostatne bez toho, aby sme boli odkazaní na spoluprácu členských štátov. Jedino, jediná spolupráca, ktorú potrebujeme, to je zo strany investigatívnych novinárov. Čo sa týka členských štátov, to poviem na inej schodzi v súvislosti s inými šetreniami ale pokiaľ ide o to, čo vás znepokojuje, chcel by som opätovne zdôrazniť, že treba schváliť návrh komisie, pokiaľ ide o novelizáciu e, smernice e, o, o, o praní peňazí, e, na základe e, čoho všetky členské štáty by boli povinné e, oznámovať informácie o skutočných majiteľoch čo je veľmi dôležité, i keď tu môžeme mať e, e, rôzne názory. Takže tu potrebujeme viac spolupráce členských štátov, aby sme zaistili e, transparentnosť. Čiže legislatíva musí zabezpečiť rovnaké postavenie medzi všetkými členskými štátmi a zabezpečiť transparentnosť a pri najmenšom pri vzťahu všetkých 28 členských štátov. Rád by som súhlasil s vašim optimizmom, i keď zostávajú určité otázky Pán Riande, vás obzvlášť zaujíma dobrá spolupráca. Čo sa týka panamských dokumentov, e, tu sa plánuje spolupráca. Chystáme sa totiž rozoslať balíky do tým ešte tento týždeň. Isté, že vždy sa dá a, a, ešte vývoj veci zlepšovať, ale čo sa týka spolupráce v boji proti praní špinavých peniazí, spolupráca prebieha dobre. E, minulý rok e, tie ťažkosti, ktoré sme zažili v Európskej únii, dokazujú, že členské štáty naozaj sú ochotné spolupracovať e, veľmi promptne a efektívne. Ďakujeme pekne ešte Paul Tang a potom dve ďalšie spontánne otázky, pani Gomeš, pán Demasi pán Luke a potom to budem musieť uzavrieť, pretože už máme čo časový sklus. tank. ďakujem. Pán predseda, ďakujem aj panelistom za to, že prišli. Mám dojem, že všetko e, do veľkej miery e, súvisí pre nešpinných peniazy, taktiež daňové úniky, e, vyhýbať zvedené povinnosti. Chcel by som sa opýtať, či ste sa už stretli s programami vyhýbania sa daňovej povinnosti v vašich vyšetrovaniach, ktoré by vo svojej podstate neboli nelegálne, ale ktoré čo tak berete na vedomie. Chcem sa teda opýtať, či ste sa s nimi už stretli a či informujete príslušné členské štáty, ak um, sa s tým stretnete. Toľko všeobecná otázka na všetkých panelistov a ďalšia konkrétna otázka pre pána Rionde. Uh, vidíme, že niektoré krajiny neposkytujú informácie, ako napríklad Luxembursko, Malta, Cyprus. Nechceli ste na túto otázku odpovedať, ale prečo si myslíte, že je tomu tak? Čo v týchto krajinách nefunguje? A ste v kontakte s týmito krajinami, snažíte sa komunikovať s nimi o tom, prečo tieto informácie nezverejňujú, neposkytujú? Naozaj by ma zaujímala vaša odpoveď. Ďalej. Kto chce odpovedať? Kto sa cíti kompetentný? Obaja zastupcov európskych inštitúcii? Olaf nie, toho sa to netýka. Dokážete na to nejako odpovedať, alebo chcete písomne, alebo vôbec nechcete? Na vašu prvú otázku. Ak niečo odhalíme, tak informujeme príslušenský členský štát. E, nie je tomu také. My nič neodhalujeme, pretože my nevyšetrujeme. My sa uh, dozvieme isté veci na koordinačných stretnutiach a to pochádza od jedného členského štátu, predseda tomu ďalší členský štát. My sme teda len uh, takým prostredníkom. A zistili ste nejaké uh, systémy unikaniu daňovej povinnosti v jednej členskej krajine? Áno, môže sa to teoreticky stať, ale nemám žiadne konkrétne štatistické údaje. Po všeobecnosti je to však naopak. Dobre. Mám pani Romanu, pán Rionde, čo sa týka konkrétnych um, systémov vyhýbania sa daňovej povinnosti, takisto ako Eurust, ani my nevyšetrujeme, my prepájame, poskytujeme podporu, pomoc. Ešte, že vidíme, že eh, sú isté modely, podľa ktorých operujú zločinecké siete aj v oblasti vyhýbania sa dajme povinnosti daňových únikov, čo sa týka spolupráce s jednotlivými členskými štátmi. Tu som e, nepovedala, že sa informácie neposkytujú. Práve naopak informácie sa poskytujú, ale vždy ešte je čo zlepšovať. Ešte Romana Tomč za EPP ako posledná a potom dve spontánne otázky. Ďakujem pekne za slovo, a vážený pán predseda. Zdá sa, že nás zaujímajú tie isté otázky. Všetci chceme vedieť, ktoré členské štáty, ktoré krajiny sú ochotnejšie spolupracovať v tomto procese a ktoré sú neochotnejšie spolupracovať. Keďže táto otázka tu už zaznela viackrát, Zdá sa mi, že nie ste ochotní nám jednoducho na ňu odpovedať. Nie ste ochotní uviesť konkrétne krajiny, nechcete na nikoho ukazovať prstom. Nechcete nám povedať, ktoré krajiny nie sú ochotné spolupracovať. Takže otočila by som otázku. Naopak, nemyslím si, že je férové, že nechceme pochváliť tie krajiny, ktoré sú ochotné plne spolupracovať. Ja sa chcem opýtať, ako chcete zlepšiť spoluprácu. Teda, ak nám nechcete vymenovať krajiny, ktoré nespolupracujú, povedzte nám, ktoré krajiny spolupracujú príkladne. Ďakujeme pekne, stručná odpoveď, prosím. Pán Kessler nepozná žiadnych e, príkladných žiakov. Veľmi jednoduchá odpoveď, e, a to už opakujem. My nespolupracujeme s nikým, my si robíme všetko sami. Nie ide o to, že neradi e, by sme spolupracovali. My jednoducho nepotrebujeme spoluprácu s členskými štátmi. My si urobíme všetko sami. Potrebujeme spoluprácu s členskými štátmi, keď sa vyšetruje podvod a prispievanie do rozpočtu. To sa týka však konkrétneho členského štátu. A ja veľmi rád odpoviem na tieto otázky, keď sa budete konkrétne venovať tejto téme. To sa vo vašom výbore však nepreberá, ale v panamských dokumentoch e, robíme všetko samostatne, nepotrebujeme spolupracovať s členskými štátmi. Dobre, teraz ešte tri minútové otázky. Pani Gomeš, minútová otázka, dvojminútová odpoveď. Už sme nadobudli trochu časový skos. E, chcem sa vás opýtať, či nám dokážete dať nejakú súvislosť medzi týmto zoznamom offshoreových firiem, Mossack Fonseca, ktoré by boli napojené na organizovaný zločiny, terorizmus a členskými krajinami. E, nedokážem sa tiež predstaviť, že by ste nemali takéto prepojenie k dispozícii, že by ste o ňom nevedeli. A e, ďalšia otázka. Čo sa stane, keď e, sa obraciate na Nemecko, krajinu, ktorá má legislatívu, ktorá podkopáva vyšetrovanie. E, mám konkrétny prípad na mysli, ide o predaj ponoriek E, do Portugalska, keď um, jeden zúčastnený človek týchto transakcií bol uväznený v Nemecku, ale v Portugalsku sa nepodarilo nájsť príslušnú osobu. E, ten prípad bol otvorený ešte v čase, keď pôsobil ako predseda vlády Barroso a 19 miliónová transakcia sa uvádza aj v panamských eh, dokumentoch. Eh, ide o firmu, ktorá eh, sídli na Bahamách a tiež v Paname. Kto chce odpovedať? Je to zložitá otázka. Pani Gomeš sa na to pýtala už aj na predchádzajúcich vypočutiach. Zdá sa, že tu panuje ticho, mlčanie. Pán Kessler, ja nedokážem odpovedať na tento konkrétny prípad, ale ak dovolíte, chcel by som pre tejto príležitosti povedať, že to, že všetci vyšetrujeme všetky tieto prípady, je veľmi eh, staromódny prístup. Vyšetrujeme tieto prípady z pohľadu národných orgánov. Ide totiž o vyšetrovanie národných e, orgánov, ale zločin e, nie je vo svojej povahe e, orientovaný iba na jednu krajinu, ako uvádzate aj vy, pani Gomeš. Väčšina týchto prípadov je hraničnej povahy. Nejde len o prípady, ktoré by sa udiali v jednej krajine, pretože ekonomická realita a tie zločinecká realita je taká, že hranice v zločine neexistujú. My však ešte stále e, máme dočinenia s veľmi fragmentovaným systémom z 19. storočia. Všetko sa vníma cez prízmu e, národnej príslušnosti vnútroštátnej právomoci. A toto je konkrétny príklad, keď e, vidíme, že tento prístup jednoducho nefunguje a že je najvyšší čas zaujať európsky prístup, aby Európska únia fungovala ako jeden subjekt, ako jeden priestor spravodlivosti. Toto je naozaj naliehavo potrebné a kým sa nám to nepodarí presadiť, vždy budeme musieť hľadať tých najlepších, tých najhorších a dúfalo sa snažiť o aspoň tú najnižšiu úroveň spolupráce. Fabio De Masi, ďakujem pekne. Chcem sa opýtať pána Rionde, ak dovolíte. Vo vašich odpovediach uvádzate, že ste si stiahli databázu z panovských dokumentov. Máte niekoľko tisícov vyhľadávaní, ktoré sa týkajú konkrétnych síl. Jednak islamský terorizmus, pod skratkou Hydra uvádzate, že Veľká Británia zaznamenala najviac vyhľadávaní, ktoré sa týkali eh, podozrivej podozrivé činnosti. Ktorá krajina zaznamenala najviac vyhľadávaní v súvislosti s globálnym eh, islamským terorizmom. A ďalšia otázka na zástupcu Eurojustu. Zástupca e, finančnej jednotky vyšetrovania z Nemecka, ja tu zastupujem Nemecko, nás informoval, že jeden z najzávažnejších problémov v Nemecku v boji proti praniu špinových peniazí je nedostatok, respektíve to, že neexistuje kataster e, nehnuteľnosti, respektíve, že má nedostatky. Ako to vnímate vy, e, pán Rionde? Čo sa týka tých eh, vyhľadávaní, ktoré sa týkajú terorizmu, to sme eh, dosť eh, nečakali. Bolo to pre nás prekvapenie 116 vyhľadávaní. Mm, čo sa týka krajín, ktoré poskytli tieto informácie Europolu, My máme veľmi prísne pravidla ochrany údajov a my chránime v tomto smere členské štáty a preto nedokážeme na túto otázku odpovedať podrobnejšie. Pani Gomeš, ide o ochranu súkromia eh, jednotlivcov, eh, nie len jednotlivcov. Ako viete, v Europole údaje sú chránené podľa rozhodnutia poskytovateľa a preto tieto údaje nemôžu byť poskytnuté všetkým. Aj preto sa vypracovajú tie balíky pre jednotlivé krajiny a potom daný členský štát sa môže rozhodnúť, či sa chce podeliť tieto informácie s ďalšími alebo nie. Pán Demasi, e, musím vás požiadať o pochopenie. Ja ako zástupca orgánu Európskej únie sa nedokážem vyjadriť k žiadnym právnym ustanoveniam žiadneho konkrétneho členského štátu. Naša úloha v Eurojuste je prekonávať rozdielnosti v jednotlivých právnych systémoch prostredstvom koordinácie. A o toto sa snažíme. Ale vychádzame e, z aktuálneho existujúceho systému, či sa nám to páči alebo nie, či sme schopní nájsť niečo lepšie alebo nie. E, o toto sa my nejako nesnažíme. My sa snažíme o spoluprácu, o koordináciu, aby sa veci darilo riešiť. Toto je naša úloha. Ešte predtým, e, ako to uzavriem, hovorí pán predseda, Pán Luke dostáva slovo a preťahli sme to tým pádom o celkovo 11 minút. Len veľmi krátka otázka pána Demasi. My sme Európsky parlament, zastupujeme tu e, našich voličov, Európsky ľud a ak nám odmietate odpovedať na legitimnú otázku, ako napríklad v ktorej krajine je najviac náznakov na súvislosti s islamským terorizmom, tak musím povedať, že je to podľa mňa nepriateľné, ale moja skutočná otázka e, sa e, podstate týka otázky pána Langena. Pán Langen sa pýtal, či sú nejaké krajiny, ktoré by boli významne e, nejako konkrétne neochotné. Povedali ste, že nie. Ja sa chcem opýtať na Rakúsko a Luxembursko. Obe tieto krajiny majú výnimku z Európskej smernice o e, úsporách a daniach a neposkytujú informácie e, ďalším členským štátom, kde je sídlo. Chcem sa opýtať, či teda Luxembursko a Rakúsko sú v rovnakej miere ochotné spolupracovať ako ostatné krajiny Európskej únie. Ďakujem. Ďakujeme pekne za vašu otázku. Nech sa páči. Kto je schopný, ochotný odpovedať? Isté, že my si pozveme na vypočutie zastupcov týchto krajín. Nech sa páči. Odpovede. Vy sa k tomu nemôžete vyjadriť, pán Majer Kapri. Pán Luka, ja už som vám povedala, že v panamskom konaní e, išlo o najrozsahlejšiu operáciu koordinácie, ktorú sme doteraz zaznamenali v Eurojuste a to eh, dokazuje ochotu členských štátov spolupracovať. Pán Rionde? E, nie, pán Kessler, len veľmi stručne na záver. Mm, nie je to tak, že by som to nechcel povedať. E, my jednoducho v otázkach pre špinavých peniazí nespolupracujeme priamo s členskými štátmi, e, pretože pre špinavých peniazí nespadá do e, mojich kompetencií. Ja teda vyšetrujem aj v Rakúsku, aj v Luxembursku otázky podvodu a ďalších zločinov, ale čo sa týka ich spolupráce, v takýchto zločinoch spolupracujú rovnako ako všetky ostatné krajiny, ale to, e, na čo sa odvolávate vy, to sa týka prania špinavých peniazí a daňových únikov a toto je mimo našich kompetencií. Áno, dve konkrétne krajiny, ale ja s nimi jednoducho nespolupracujem v týchto veciach, teda nemôžem sa k tomu vyjadriť. Možno kolegovia sú v inej situácii, ale nemôžem. Takže na to, aby sme získali odpoveď na túto otázku, budeme musieť nájsť nejakú inú formu, nejaký iný spôsob. Ďakujem srdečne všetkým našim prítomným eh, rečníkom, trom v tomto paneli. Bolo to veľmi um, informatívne. Dozvedeli sme sa, že celková spolupráca v oblasti franských dokumentov je dobrá a tiež že v niektorých oblastiach je potrebné spoluprácu e, trošku prehlbiť. Ďakujem pekne našim všetkým trom hosťom. A týmto uzatváram prvú časť nášho vypočutia. E, dáme si dvojminútovú prestávočku a potom pokračujeme s druhou časťou vypočutia.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 So, meine sehr verehrten Damen und Dámy a páni, pokračujeme s druhou časťou nášho vypočutia. Je 17 hodín a nie iba 3 čtvrte na 5. Teda budeme sa snažiť otázky aj odpovede trošku zostručniť. Chcel by som srdečne privítať na pódiu pána Filipa de Kostera, ktorý je predsedom Belgickej jednotky pre finančné spravodajstvo, pán Michel Klez. ktorý je belgickým prokurátorom a pán Norbert Naulin, ktorý vedie špeciálne vyšetrovacie oddelenie EOX. Ide o vyšetrovaciu skupinu pre organizovaný zločin a daňové podvody v Severnej Porine Westfalsko, kde sa venuje zvyšená pozornosť panamským dokumentom a tiež sme spojení videokonferenciou s pánom Patrikom Montanie, aj keď je tam trošku tma, ale predsa len vás vidíme. Vy ste predsedom kolégia francúzského e, dohľadného orgánu e, pre e, prudenciu už som pozdravil pána Kléza, ale neviem, kam odbehol. Pred chvíľočkou tu ešte sedel. Takže srdečne vo všetkým, všetkých zdravím. Odpustím si úvodné slovo, keďže máme časový skills. Dal by som teraz slovo hneď rečníkom a bol by som vďačný, keby ste sa možno um, trošku zostručnili na maximálne 8 minút a nie tých pôvodných 10 minút, aby sme dohnali ten časový skos. E, už je medzi nami aj pán Kles, e, to nás teší. Ako prvý dostane slovo predseda Belgickej finančnej e, jednotky pre finančné spravodajské informácie, pán Filip de Koster, a ten nám priblíži národný postoj, e, konkrétne teda belgický postoj k týmto otázkam. Nech sa páči. Ďakujem. Messieurs les députés, je peux utiliser trois langues, donc j'utiliserai... Môžem používať tri jazyky a teda využijem ten jazyk, ktorý som si ešte dnes po obede veľmi nevypočul. Budem hovoriť po francúzsky a buď, snažím sa obmedziť na tých 8 minút, pán predseda, ktoré ste mi dali. Som na čele e, jednotky e, finančného vyšetrovania v Belgicku a rád by som urobil veľmi rýchle rezume toho, čo robíme a ako fungujeme. A potom e, e, nebudem vychádzať z textu, ale budem odpovedať na otázky, ktoré som si vypočula. Ja si myslím, že aj k týmto mám nejaké prvky, ktoré by som mohol poskytnúť v súvislosti s Panama Papers. Moja belgická jednotka bola vytvorená v roku 1993 od 95. roku máme v našej legislatíve boj proti praniu špinavých peňazí. V Belgicku to samozrejme ne- nebolo nič nové, keď sa hovorí o fiškálnych podvodoch počas rokov. Za posledných 7 alebo 8 rokov sme tento koncept museli e, upresniť, ktorý je veľmi exotický, aby sme sa obmedzili na vážny organizovaný daňový podvod, či už organizovaný alebo nie. Takže ide o určité druhy daňových podvodov, ako sú jednoduché alebo tie jednoduché princípy e, či zločiny nespadajú do našej kompetencii. Čo robí moja jednotka, táto informačná belgická finančná jednotka, dostáva vyhlásenia či už belgických finančných e, entít alebo ich partnerov či iných jednotiek e, tohto typu z celého sveta a potom analýzuje tieto e, vyhlásenia podozrení alebo vyhlásenia o podozrivých transakciách. V Belgicku máme možnosť vyšetrovať všetky štátne jednotky, teda súdne orgány, policajné orgány, e, informačné jednotky a služby e, prokurátorov. Môžeme vyšetrovať e, a spolupracovať s OLAFom v prípade, že ide o podvody v súvislosti s európskym rozpočtom. Máme veľmi široké kompetencie keď e, e, je tu nejaká transakcia, ktorá vyzerá podozrivá, tak máme povinnosť e, súdnym orgánom postúpiť túto záležitosť a my v Belgicku máme aj možnosť administratívne zablokovať bankový účet alebo transakcie počas 5 pracovných dní. To je len napríklad jeden príklad, ak v pondelok sme zablokovali účet jednej osoby a ja mám na to právo na 5 dní, to znamená, toto blokovanie admin, e, účtu by sa malo zastaviť zajtra, pretože v piatok napríklad nebol deň bankovej aktivity v Belgicku, to znamená, bereme do úvahy len tie pracovné dni. Jedna z otázok, ktorá tu padla, bojujem proti praniu špinavých peňazí vyplývajúce z daňových podvodov, pranie špinavých peňazí vyplývajúce z iných e, zásadných e, trestných, zlo, e, trestných činov. aký je rozdiel medzi praním peňazí a základným zločinom? Tak základný zločin, z neho môžu byť príjmy, ktoré sa potom, tie peniaze je potrebné preprať a otázka ide, že ide o to, že z niektorého členského štátu do iného, či od inej krajiny dochádza k presunu, či už nehnuteľnosti alebo financií. A my máme možnosť zablokovať e, bankové účty, môžeme e, istým spôsobom zablokovať aj nehnuteľnosti a tak ďalej. Prečo bojovať proti praniu špinavých peňazí? Keďže som zároveň aj prokurátor, som presvedčení e, na základe mnohých rokov skúsenosti, že vo finančnej oblasti potrebujeme rozvinúť stratégiu. Ja teda môžem privilegovane sledovať a bojovať proti praniu špinavých peňazí, ale viem, že sú kolegovia, sudcovia, prokurátori, policajné orgány, ktoré budú vyšetrovať a hľadať tie dôkazové prvky toho základného zločinu, finančná kriminalita, organizovaná obchod s ľuďmi, prostitúcia. Čo je ale dôle, čo je významnejšie, bojovať proti praniu alebo proti tomu základnému zločinu? Nezávislí, e, ako náhle sa dopracujeme k autorom, veľmi často týchto autorov nezadržujeme, pretože tam môžu byť určité e, právne e, preskripcie, ale mm, každom prípade veľmi často dochádza k premlčaniu určitých zločinov a teda niekedy máme kompetencie, alebo nemáme kompetencie na to, aby sme niekoho postihli len kvôli tomu základnému zločinu, ale môžeme sa potom vrátiť eh, k nemu v rámci toho prania špinavých peňazí. Niekoľko môžeme aj spomenúť určité príklady. Ale vráťme sa e, k tej hlavnej téme, ktorá vás zaujíma, síce Panama Papers, daňový, daňové podvody, či už sú jednoduché, vážne, organizované alebo nie. Spolupracovali sme s administratívnymi službami a špeciálnou daňovou inšpekciou v Belgicku a venovali sme sa inšpekciám v otázkach DPH. Pravidelne od nich žiadame informácie, aj dostávame ich a tie podporujú naše analýzy. A teda sa neobávame venovať aj otázkam e, prania špinavých peňazí pochádzajúcich z daňových podvodov, ale keď hovoríme o daňových podvodoch, treba rozlišiť viaceré štádia. E, podvody v DPH, to je jednoduché a tie môžeme e, objaviť a odhaliť zo dňa na deň. Ale v tej vašej oblasti offshore alebo tzv. schránkové firmy a offshore účty. Ide o to, že fakt, že vy máte niekde v daňovom raji nejaký bankový účet, to nie je zločin, ale to, že vy to nevyhlásite, že to nedeklarujete počas vášho daňového vyhlásenia, to už je trestné a môj kolega to pozná. Ak ja dnes si otvorím bankový účet napríklad na Bahamách, tak to nie je žiadne trestná činnosť, ale a keď budúci rok budem vyplňať moje daňové priznanie a tam sa nepriznám, že tento, daňový, e, tento bankový účet mám, tak to už je trestné. Takže e, za 5 alebo 6 mesiacov, kým e, mám takéto informácie, neviem nič urobiť, ale očakávame, či dojde k nejakému deliktu, aby sme mohli začať konať. Ďalší významný prvok, a odchádzam alebo opúšťam z národnej úrovne, hovorí sa veľa o Eurojuste aj ako sudca poznám ich prácu a oceňujem ich prácu, poznám Europol a s uspokojením som si vypočul, ako spolupracujú aj s mojou e, jednotkou a našťastie Belgicko je súčasťou tých dobrých žiakov alebo tých jednotiek, ktoré s Europolom spolupracujú a my ani nemáme inú možnosť. Iné členské štáty možno toľko nespolupracujú alebo mm, majú nejaké výhrady, ale mimo EÚ existujú štruktúry, ktoré možno dostatočne nepoznáte a síce skupina Edmond – projektová skupina, je to takmer 200 eh, finančných skupín. Prečo sa volá ako Edmontová skupina? Vytvorili ju Belgičania a Američania v 95. roku. Edmonte, to je odtiaľ pôvod toho mena a všetky informačné jednotky na celom svete sa stretávajú 3-4 krát ročne, aby diskutovali operatívne o rôznych témach. A Panama Papers samozrejme sú tiež súčasťou týchto diskusí. A veľmi ruch, rýchlo sa vrátime k otázke Panama Papers. Áno, dostal som mená od fiskálnych e, orgánov 240 mien a dodnes sme otvorili 97 konaní a v týchto, čo ja robím konkrétne, no nič, pretože som od, pana, e, s panami, e, od panami požiadal dodatočné informácie, ja na ne čakám a uvidím. Neviem, či to bude Vianočný darček, kedy to bude, ale e, stále na to čakám. Áno, konáme, ale s obmedzenými prostriedkami a ešte k spolupráci. Mali by sme skôr rozvíjať synergie. Ja viem, že niektorí ľudia budú šokovaní, Hovorilo sa o Europole, Eurojuste. A ja by som aj povedal, prečo by sme e, možno pouvažovali o vytvorení o inej eurojednotky. A určite sa k tejto veci ešte vrátim. Ďakujem. Pán predseda hovorí. A teraz pán Patrik Montane ktorý je s nami prostredníctvom videokonferencie. Pán Montane, vy ste členom francúzského kolégia dohľadných orgánov. Máte slovo, počujete nás? Áno, ja si myslím, že síce obraz je trochu tmavý, ale tu a priori je to dosť jasné. To bude nejaký technický problém veľmi rýchlo, aby Eh, som povedal o mojom orgáne. Vytvorili sme v roku 2010 a spojili sa bankové kontrolné orgány a poistné orgány a spolupracuje s Centrálnou bankou. Takže Európska, teda Francúzska centrálna banka eh, dáva eh, podporu. Máme viaceré úlohy, kontrolu proti mm, a boj proti praniu špinavých peňazí a tretia misia kontrola obchodných praktík e, bankových inštitúcií a poisťovateľov. Keď ide o úvery a poistenie, máme finančný trh, ktorý je regulovaný, a kde dochádza aj k predaju finančných nástrojov klientov, klientov, klientov nezávisle od ich charakteru to, čo vás zaujíma. Panama Papers. Zodpovednosť v boji proti praniu špinavých peňazí a organizovanému zločinu. Náš orgán má za úlohu sa uistiť, že banky a finančné inštitúcie a sprostredkovateľia rešpektujú platnú legislatívu. My nie sme e, e, tou francúzskou finančnou vyšetrovacou jednotkou, ale my sme orgán, ktorý sa sektorovo uistuje, že sektor, či už bankári alebo poisťovateľia správne aplikujú legislatívu. Robíme to sériami diálkových kontrol alebo na mieste, alebo neustalými kontrolami Dostávame špecifické dokumenty na základe určitých postupov a techník v bankových inštitúciách. Máme aj stretnutia a pohovory, aby sme testovali každoročne určité veci, ale najlepší spôsob, ako kontrolovať to, čo sa deje konkrétne v nejakej entite, je robiť e, na mieste vyšetrovania, či tie postupy, tak ako boli opísané, či skutočne tak fungujú aby finančné entity mohli plniť svoje povinnosti identifikácie klientely a eventuálne vyhlásenie podozrenia v prípade nejakých transakcií. Pokiaľ ide o Panama Papers, k ním ste chceli viacej informácií. My sme vypracovali podrobný dokument. Začali sme s, v apríli apríli 2016 vyšetrovanie, aby sme overili, či banky a poisťovne, ktoré majú veľa aktivity v zahraničí, aby sme vedeli, či majú v svojej klientele alebo sa svojich klientov napojenie na Panamu a na schránkové pobočky v Paname a potom na základe informácie, ktorú sme dostali a ktorú stále analýzujeme, sú stovky mailov, tak sme sa snažili sústrediť v našej kontrole na určitý počet organizmov, ktoré deklarovali určité prepojenia a tam musíme ešte urobiť doplnkové vyšetrovanie a postupujeme dvomi spôsobmi. Buď sme žiadali, aby sa urobili interné audity a aby sme dostali správu aby sme mohli urobiť prvú kontrolnú prácu ad hoc na základe konkrétnej entity, alebo my sme urobili na mieste konkrétne vyšetrovanie, alebo v prípade medzinárodných eh, súkromných bank, a aby sme mohli teda eh, pracovať na týchto dokumentoch bojujeme proti daňovým podvodom, respektíve nebojujeme, nebojujeme priamo, ale e, našou úlohou je uistiť sa, aby nedošlo k praniu špinavých peňazí a predovšetkým e, aby sme sa uistili, že tieto entity e, pranie špinavých peňazí a daňové podvody identifikovali ako ilegálnu trestnú činnosť vo Francúzsku začlenenie ehm, daňových podvodov ako mm, delikt v trestnom eh, eh, zákonníku. Je to zadefinované, je to ale relatívne nedávne, ale je to mm, bod, ktorý ešte nie je eh, homogénne spracovaný v celej EÚ. Máme niekoľko bežných nástrojov a postupov, ale čo je zložité zabezpečiť účinnú operatívnu kontrolu v nadnárodných spoločnostiach a skupinách. Sme zodpovední za to, že inštitúcie, ktoré pôsobia vo Francúzsku nezávislo od režimu národnosti alebo poskytovania služieb, či už vo forme pobočky, že rešpektujú francúzsku normatívu, ak ide o pobočky francúzskych skupín v iných krajinách EÚ alebo mimo EÚ, sa snažíme uistiť, že mm, vedenie má globálnu víziu fungovania a že je schopné zabezpečiť rešpektovanie normy v celej skupine a ak by niekde v tretich krajinách existovala normatíva, ktorá by bránila aplikácii našej normatívy. A tiež, či materská francúzska spoločnosť má schopnosť vedieť, čo sa skutočne reálne deje v jej e, pobočke v zahraničí a to je veľmi dôležité, pretože história ukazuje, že hlavne bankové tajomstvo ťažko, často komplikuje postup informácií dokonca aj materskej firme máme povinnosti e, um, mať dohody so zahraničnými orgánmi, aby sme mohli realizovať kontrolné činnosti e, na ich teritóriu, keďže e, pranie špinavých peňazí spadá do kompeten- a teda boj proti nemu spadá do kompetencií krajiny, e, na ktorom teritóriu prebieha táto činnosť, ale v každom prípade s nimi musíme spolupracovať. Eventuálne tam máme nejakého francúzského E, dohľadcu či kontrolóra, ale v žiadnom prípade nemáme na tie pobočky v rámci EU alebo mimo EU robiť nejakú kontrolnú e, činnosť, ale môžeme sankcionovať materskú firmu, centrálu, ak nemajú tú kompletnú víziu o fungovaní e, jednotlivých pobočiek. Takže to musíme vždy brať do úvahy pri našich analýzach. Máme tiež kompetencie e, analýzovať systém boja proti praniu špinavých peňazí, hlavne vďaka tomu, že máme dvojakú úlohu, prudenciálny dohľad a dohľad nad e, praním špinavých peňazí, pretože naše znalosti spôsobu ako e, e, postupov a keďže poznáme aj vnútornú štruktúru bankového sektoru, e, tieto informácie sú veľmi dôležité na to, aby sme pochopili, ako celé fungovanie prania špinových peňazí v bankovom systéme funguje. Operatívne, či už pre banku alebo pre poisťovňu, Um, oni uh, všetky aktivity, ktoré robia každodenne, eh, Ide o identifikáciu klientov a ide o sumy, ktoré prechádzajú bankovými nástrojmi. Máme kontakty s francúzskou finančnou vyšetrovacou jednotkou. Ona nám niekedy postupuje prípady, ktoré E, poukazujú na nedostatok e, kontroly vo finančných inštitúciách. Máme kontakty v daňových podvodoch s generálnym riaditeľstvom verejných financií. Tam postupujeme výsledky našich kontrol na mieste. A hoci sme neanalizovali 10 tisíce či tisíce francúzských finančných inštitúcií špecifické prípady, ale aby sme mohli testovať účinnosť systému boja proti praniu špinavých peňazí, tak e, postupujeme prípady podozrenia. Ak toto podozrenie spadá do daňových podvodov, tak to e, postupujeme nášmu ministerstvu financí. Myslím, že tu by som skončil, lebo už tak som bol dosť dlhý a rozsiali. E, interessante Einblicke in die französische to sú zaujímavé pohľady do toho, ako sa to robí vo Francúzsku. Obávam sa, že mm, vzhľadom na časový skos musíme pokračovať. Michel Klest, mohli by ste nám stručne približiť e, vaše kompetencie? Ďakujem pekne. Ďakujem, pán predseda. Ja nie som prokurátor, e, som vyšetrovací sudca. E, moje skúsenosti e, mi umožňujú na jednej strane povedať, že ja som bol povolaný aj pred vyšetrovací výbor Belgického parlamentu po zverejnení panovských dokumentov. My, ktorí bojujeme proti zločinnosti, E, v finančnom sektore e, nie sme e, až taký zaskočený, pretože panamské dokumenty sa odhalujú veľa, ale na budúci rok sa môžu objaviť bahamské dokumenty, kajmanské dokumenty a tak ďalej. Máme ešte na 40 rokov postaraného zábavu v takýchto škandáloch. Mňa takéto škandály nezaujímajú, pretože to, čo v Belgicku sa odhalilo v súvislosti s osobami a subjektami, samozrejme je veľmi pozorúhodné. a vďaka tomu máme teraz výbor a možno jedného dňa, aj keď um, podľa mňa už bude možno neskoro, sa príjmu aj konkrétnejšie kroky. Eh, ak by som mal nadviazať na to, čo povedal pán Filip de Koster, myslím, že je mimoriadne dôležité Eh, skonštatovať, že tento problém nie je fiškálny a celá tematika panamských dokumentov um, nejde o fiskálnu problematiku, ide o zločinnosť vo všeobecnosti a, a ide o finančný druh zločinnosti. Existujú štyri uh, druhy uh, finančných deliktov. Poprvé, uh, teda kriminálnici, uh, tí tej prvej kategórii postupujú úplne zákonne, uh, Napríklad, eh, keď si chcete niečo eh, opraviť u inštalatéra, tak sa vás opýta, eh, či chcete faktúru alebo nie. Ďalej v ďalšej etape, keď si chcete nechať vykopať bazén, tak vám firma navrhne, že to bude fakturovať na vašu firmu, nie na vašu osobu, pretože je to výhodnejšie. Ďalej tretia fáza je korupcia či už korupciou v verejnej sfére alebo v súkromnej sfére. A v Európe máme dočinenia s týmto fenoménom e, celkom iste e, menej ako v širšom svete, najmä v tej južnej hemisfére. Tam je to úplná katastrofa, je to úplne endemické a mm, úplne to bráni rozvoju zmajúcich sa demokracií. Ale ak nebudeme dávať pozor, tak to môže našu demokraciu pridusiť v najbližších rokoch. Um, a e, ďalšie druhy spočívajú v e, skutočne nelegálnej činnosti. E, tie prvé tri boli plne legálne. Um, ide o závažné porušenia e, všeobecného práva. Tu treba rozlišovať medzi finančnou zločinnosťou, takmer virtuálnej povahy. Viete, koľko daňové kolotoče prinášajú dennodenne, každoročne 250 miliard eur každoročne. E, toto je suma peňazí, ktoré sa pohybujú v e, praní špinavých peňazí, ktoré unikajú e, z rozpočtových pokladní členským štátom a to sú peniaze, prosím, fiktívne. Um, operácii, v ktorej išlo o dosť veľké obnosy Eh, tam belgický štát stratil 4500 eh, eur. A veci, ktoré išli eh, do Dubaja, tak tým môžeme dať len bye-bye naozaj. A potom máme veľkých zločincov a máte skutočne vedomosti o tom, a aké čísla a aké peniaze idú z drog. 5 biliónov dolárov v Európe 350 miliónov dolárov, zbranie, ľudské bytosti, podvody. Všetky tieto veľké zločiny, ktoré e, produkujú špinavé peniaze a to treba samozrejme, tieto treba prať. Tretí typ organizovanej e, zločinnosti, terorizmus a je charakteristický, pretože finančný, finančné podvody sa robia predtým a potom príde atentát. Určite E, si položíme otázku, či terorizmus nebude zložený len z atentátov, ale či by sme mali uvažovať aj o radikalizácii ako trestnom čine. A potom e, ďalší e, typ trestnej činnosti, ktorej sa ja venujem, a to sú tí uľahčovatelia alebo tí, ktorí sprostredkovatelia a veľmi často sú to bankári alebo poradcovia, daňoví poradcovia, účtovníci, advokáti a aby sme boli E, účinní v boji proti Panama Papers, sú to práve títo, ktorých predovšetkým treba identifikovať. A teraz v interných belgických záležitostiach aj hodinu by som vám mohol vysvetľovať, ako by som bol, ako som skutočne šokovaný e, našou belgickou politikou v tejto oblasti, ale pozitívne by som mohol hovoriť o tej normatívnej sile, ktorú máme k dispozícii. Pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí, Okrem vynikajúceho zákona o detekcii, ktorý e, umožňuje pánovi Dekasterovi a jeho jednotke detekovať aktívne e, podozrivé operácie, máme k dispozícii článok 505 odsek 2 e, belgického trestného zákonníka. Je to vynikajúci článok, pretože je E, pranie špinavých e, peňazí je označené ako hlavný e, trestný čin, kvalifikovaný podobne ako napríklad obchod s, drogami a konfiškácia, ktorá sa urobí v rámci detekcie takéhoto zločinu sa môže urobiť. To znamená, je možné zhábať majetok osôb bez toho, že e, by tento majetok bol výsledkom samotného trestného zločinu. A tento článok skutočne e, má v tom e, je zameraný aj na tých sprostredkovateľov a poradencov. Ale čo pre Boha v Európe, na čo ešte čakáme, aby sme mali takúto legislatívu všetci? A z európskeho hľadiska, keďže mám už len niekoľko minút, Rád by som sa vyjadril možno vzhľadom na moje skúsenosti ako sudca, čo ešte všetko treba urobiť a poukázal by som na pána Dekostera. Vo februári som sa zúčastnil v Tax Crimes meetingoch a vytvorili sme Eurofisk. Je to inštitúcia podobne ako Europol a Eurojust. Je to platforma výmeny informácií, ktorá je veľmi účinná hlavne v boji proti karuselom DPH. A čo, na čo čakáme, aby sme urobili niečo podobné aj pre takúto typy inštitúciu, ktorá by sa venovala len podvodom. Etapy by mali byť nasledovné. Na jednej strane identifikovať modus operandi, hlavne v praní špinavých peňazí, pretože mm, e, sa robí nielen v Paname, ale aj inde. Potom treba deteko, keď už detekujeme modus operandi, potrebujeme poprvé zadefinovať tých, ktorí dávajú ešte tieto bankovky do kufrova. to ešte existuje. Po druhé, a potom ticho, všetci sa na mňa pozerajú, no čo to bude, starý Maročán, áno, hranice sú zatvorené, ako je možné, že sa pranie. No to k systémom kompenzácia, to funguje naozaj vynikajúco. Po tretie, e, falošné fakturovanie, naozaj to je vynimočný postup. Po štvrté, a to je senza- no, naozaj senzačné, falošné obchodné operácie, ktoré umožňujú nielen kompenzovať, ale aj vytvárať uh, eh, m, mm, možnosti v zahraničí. A treba detekovať tento modus operandi a potom konať a musíme identifikovať tých, ktorí sprostredkovávajú. Pozrite E, napríklad Google Fiscal, teda daňový raj, a vôbec tam nebude para, Panama Papers alebo komisia, ale budete tam mať 500 typov reklamy pre rôznych poskytovateľov a sprostredkovateľov, ktorí vám takúto službu poskytnú. Áno, toto je skutočnosť. Takže treba identifikovať týchto ľudí, treba ich nejakým spôsobom uh, obmedziť ich pôsobenie. mať rozsiahlejšie kritéria na to, aby sme zadefinovali, čo je daňový raj a vytvoriť nový e, zoznam takýchto daňových rájov, aby sme ale nechali bokom aj tie chyby, ktoré urobila skupina na najvyššej úrovni. A tu aj v EP uznesenie v oktobri 2013 ste urobili naozaj obdivuhodné vyhlásenie, ktoré členské štáty ale potom vašu prácu hodili do koša. Poukázali ste na mnohé opatrenia, ktoré ale nikdy neboli aplikované a stanovili ste niečo zásadné. Spoluprácu s MMF a Svetovou bankou je naozaj naliehavé, aby sme mohli vyčísliť na celosvetovej úrovni tú svetovú katastrofu finančnej kriminality, aby sme konečne vysvetlili občanom sveta, že čelíme bezprecedentným udalostiam a používam vaše slova, pani Žoli, kde sa musí čím skôr konať. A pokiaľ ide o politické odpovede, a treba zadefinovať, zadefinovať aj konkrétne krajiny. Ďakujem e, e, pekne. Máte naozaj obrovské skúsenosti ako vyšetrovací e, súdce a teraz e, pán Robert Naulín dostane slovo, e, ktorý zastupuje špeciálnu jednotku z Severného Rínska a Vestfalska. Nech sa páči. Môžete nám vysvetliť, z akého dôvodu bola zriadená táto jednotka. Ďakujem veľmi pekne, vážené dámy, vážení páni. Dovolte by som stručne vám približil súčasť, súčasnú svoju činnosť ako vyšetro, e, vyšetrovateľa. V súčasnosti naša skupina e, bola znovu založená, existuje od 1. februára roku 2015 mm, e, bojuje proti organizovanej trestnej činnosti v oblasti daňových unikov. Mm, súviselo s tým, že daňové uniky sú úzko prepojené s ďalšími trestnými činmi ako e, e, e, organizovaná trestná činnosť alebo trestné činy ako korupcia alebo mm, nesplnenie si fiduciárnych povinností. aby sme mohli zoširoka viesť vyšetrovacie zásahy a spolu s kolegami z policajných zložiek E, využívať e, možnosti práva. Mm, práve za týmto účelom bola zradená naša skupina e, vyšetrovania. Jedno z vyšetrovaní, ktorú vedieme sa u nás volá kanál. Koncom roku 2013 Severné Rinsko-Vestvalsko dostali E, e, teda kúpili informácie od jedného, e, od jednej osoby. Títo materiály nie sú totožné panamským materiálom. Pod panamskými dokumentmi chápeme informácie, ktoré boli zverejnené konzorcium ICIJ. Pokiaľ, i, teda čo spája naše údaje s panamskými materiálmi, je tá skutočnosť, že u nás e, e, informácie o zriadení e, offshorných kampaní prostredníctvom kancelárii Monsak. Títo údaje obsahujú konkrétne informácie v súvislosti so zriadovaním offshorných spoločností a informácie o mm, mm, konečných príjemcoch V týchto dokumentoch, e, e, e, ktoré máme, máme informácie o pôvode týchto spoločností, zápisnice riadiacich orgánov, vidíme informácie, rozhodujúce informácie, alebo plnomoci, ktoré obsahujú mena skutočných majiteľov, informácie o registroch akcie, Máme účty pri e, zriadení týchto offshore spoločností, e, kde pôsobila e, spoločnosť Mossack Fonseca. Všetky poplatky, ktoré s tým súvisia, máme doplňujúce informácie a ďalšie informácie ako výmenu e-mailových správ medzi bankami, investičnými operáciami a kanceláriou Mossack Fonseca nie sú eh, obsahom eh, informácií o účtoch a stave na účtoch. Eh, z týchto materiálov dostávame určité informácie, konkrétne meno tzv. konečného príjemcu výhod, na meno e, e, sídla, totiž nie všetky offshore spoločnosti, ktoré zradila e, táto spoločnosť Mossack Fonseca, majú sídla v Paname. Častokrát to majú na Kajmanových ostrovoch, na britských Virginských ostrovoch alebo inde E, totiž e, e, kancelária Mossack Fonseca pôsobí celosvetovo, má 44 pobočky a mm, cerskej spoločnosti všade na svete, nielen v Paname. Sídlo offshore spoločnosti neznamená, že e, e, e, majetok alebo účty sa nachádzajú v Paname alebo na Britských Virgínskych ostrovoch. Celkom dobre sa môžu nachádzať v Európe. Takisto zistíme mena oficiálnych členov predstavenstva, manažerov a takisto kto stojí za týmito e, ľuďmi, tak isto e, vidíme informácie o bankových kontaktoch alebo e, sprostredkovateľoch alebo poradcoch, ktorí sa tohto zúčastnili. Môžem jednoznačne uviesť, že ani v jednom prípade, ktoré sme sledovali, konečný, e, e, skutočný majiteľ nikdy priamo nedviazol na e, kontakty s kanceláriou. Išlo to cez banky alebo poskytovateľov finančných služieb a v dôsledku toho sa zohľadňovali aj náklady súvisiace s zariadením takýchto spoločností. Je tu jedna zvláštnosť týchto prípadov keď e, obchodná banka e, e, obstarovala pre klientov zriadenie offshore spoločnosti, potom to klient mohol používať túto spoločnosť prostredníctvom danej banky. V prípade zmeny banky táto offshore spoločnosť sa rušila využívania tejto spoločnosti súviselo s e, e, účtom konkrétnej banky. E, vieme všetci, že mm, verejnosť a príslušné orgány nepoznajú skutočného majiteľa a plná moc je interným dokumentom známym skutočnému majiteľovi E, spolupracovník e, e, Monseky a banka, ktorá je poskytovateľom finančných služieb. Ostatným ľuďom tento dokument nie je známy. Pre nás, keď sme získali tieto materiály, vyvstala otázka, ako by sme mohli využiť informácie o offshore spoločnostiach E, e, častokrát e, títo spoločnosti sa používajú na schovanie peniazy získaných z trestnej činnosti. Daňové úniky v 90% prípadoch bolo trestným činom, ktorý sa skrval za týmito konstrukciami. máme e, v súčasnosti 520 nemeckých občanov, e, odkazené viac ako 50 e, banka poskytovali finančných služieb, ktorí sú do toho zapletení. Pokiaľ ide o podozrivých, máme e, e, pracovníkov e, kancelárie Monsac Fonseca, ktoré sú podozrivé z prania špinázy a poskytovanie pomoci pri daňových unikoch. Sú tu pracovníci dôležitých bank a poskytovateľ finančných služieb ako identifikovaní skutoční majiteľia E, v súčasnosti e, to koná e, prokuratúra Kolína a kriminálny úrad Severného Rímskeho Vestfalska a príslušné pracoviska definovali sme určité zámery a cieľe nášho vyšetrovania. Ide o trestnoprávne postihnutie E, e, e, získanie späť daňových nedoplatkov. Ďalej chceme postihnúť príslušné právnické osoby, najmä banky. A tu musíme hovoriť o, protiprávnom konaní. A takisto ide aj o fyzické osoby. V našom vyšetrovaní sme eh, vykonali vyšetrovanie tak, že sme najmä tie osoby a inštitúcie, na tie sme sa zamerali na všetkých úrovniach, mm, pri ktorých sme zistili eh, vnútroštátne sídlo, ide tu o materské spoločnosti, napríklad eh, nemeckých obchodných bank, ktoré prostredníctvom cerskej spoločnosti, napríklad v Luxembursku, pôsobia, alebo pracovníci bank, ak majú sídlo v našej krajine a ak sú aj hlavným konateľom, pardon, páchateľom. Wir haben, mir ist fertig. Wie ich sagte, in 90 der Fälle... Ako som už povedala, v 90 prípadoch eh, sme eh, pri daňových únikoch eh, zistili eh, hlavný motív, eh, najmä smernica z roku 2013, aby sa obišla, pretože od roku 2005 pri účtoch, ktorých držiteľom je fyzická osoba v, so sídlom v inom členskom štáte, musela platiť daň. A to sa dalo obísť tým, že sa to previedlo na offshoreovú skránkovú firmu a vo väčšine prípadov sa nám e, podarilo potvrdiť, že tieto schránkové firmy vznikli s cieľom obísť túto smernicu. Najmä sa tu ukazuje napomáhanie daňovým únikom, vyhýbanie sa daňovej povinnosti ako systémová organizovaná podoba e, ekonomickej kriminality. Toľko z mojej strany. Ďakujem pekne za pozornosť. Ďakujeme. Pán Naulin. Dozvedeli sme sa množstvo zaujímavých informácií, ale teraz máme naozaj problém s časom. Máme totiž naplánovanú schôdzu do 18.30. To znamená ešte 45 minút, ak to vidím správne. Zoznam rečníkov je dlhý, preto navrhujem nasledovné aby sme e, urobili trojminútové e, sloty, teda minútová otázka, dvojminútová odpoveď, ak by sa to dalo. Dokonca aj pán Michel to celkom iste zvládne, ako niekdajší minister zahraničných vecí to celkom iste zvládnete a tiež ako bývalý komisár. Nech sa páči, pán Luke pán predseda, ja nesúhlasím. My sme hovorili o tom, že tento výber by, výbor by mal mať viac práv na otázky a doplnkové otázky a, a nie menej. Vy ešte ďalej obmedzujete náš rečnícky čas. Môžeme to urobiť aj inak. Môžeme to urobiť tak, že o pol siedmej sa to ukončí a potom dostane slovo iba polovica kolegov. To je druhá možnosť. Máme jasné pravidlá, máme tlmočníkov do pol siedmej a celú organizáciu, celých, celý tým spolupracovníkov do pol siedmej ja teda navrhujem takýto kompromis, možno by ste niektorí mohli položiť kratšie otázky, aby sa to nepredržoval pán Kofot, veľmi stručne. Najskôr na Filipa de Kostera. Ďakujem pekne za vašu prezentáciu. Spomenuli ste že je potrebné vytvoriť um, európsku inštitúciu FIU teda e, túto jednotku pre finančné spravodajstvo. Ako presne e, e, by ste si to predstavovali, ako by to zlepšilo vašu prácu, ak by existovala takáto jednotka pre eurozónu. Tiež ste spomenuli, že v 97 prípadoch v Belgicku ste zaznamenali záznamy v panamských dokumentoch a že ste požiadali o konkrétne informácie. Čo vám môžeme pomôcť, aby ste tieto vyšetrovanie uzavreli? A ešte jedna otázka pre pána Nolina. Chcem sa zaopýtať, pretože metóda, ktorú používate, keď platíte za informácie od informantov, vieme, že aj dánske orgány platia za informácie. Ako vám takýto prístup pomáha a mohli by ste ho odporučiť aj ďalším krajinám? Osvedčil sa vám takýto postup? Myslíte si, že e, to zvyšuje úspešnosť e, boja proti takýmto zločinom? Ďakujem pekne. Aj za stručnosť. Pán predseda, nech sa páči. De Koster. E, najskôr veľmi stručne k vytvoreniu európskej jednotky FIU. Ja si nemyslím, že by to stalo veľa peňazí ani veľa úsilia, len by si to vyžadovalo odvahu spojiť sa, zamyslieť sa nad tým, e, čo nás čaká v najbližších mesiacoch a jeden zo záverov možno boja proti um, financovaniu terorizmu je, že spoločné vyšetrovacie týmy týchto jednotiek FIU by mohli už spolupracovať. Napríklad e, ja som čítala o Trakfa a tá spolu s belgickou jednotkou FIU spolupracujú veľmi úzko. Bojujeme teda spolu, vzájomne, po boku a snažíme sa zistiť, čo by bolo užitočné aj pre mojich kolegov a nevyčkávame na požiadavku od nich. Čo môžete teda urobiť vy v tých 97 prípadoch? Je mi ľúto, ale nič. Závisí to od mm, panamského prokurátora, či e, odpovie na moje otázky, či jednotka FIU odpovie na moje otázky. Pochybujem, ale čo sa s tým dá urobiť? E, no, vlastne nič. Dobre, neuspokojivá odpoveď, pán Dauli. Musíme si uvedomiť, e, že zločinecké systémy medzinárodnej povahy sa podarí odhaliť len, ak máme insiderské informácie. A tu je relevantných niekoľko vecí. Poprvé, nikto sa ráno nezobudí, kto je v takomto systéme s tým, že sa cíti ako altruista a bude informovať úrady, ako sa tam veci majú. Vždy je e, tam e, v prvom rade otázka peňazí relevantná a druhá otázka je otázka ochrany informantov, teda poskytovateľov informácií. Toto je téma, ktorá úzko súvisí aj e, so systémom ochrany whistleblowerov, teda bielých vrán. E, je to tematika, ktorá si vyžaduje podrobnejšiu analýzu. Celkom iste e, je to aj legislatívna téma. Ďakujem pekne za disciplinované odpovede aj otázky. Pán Mišel zastupuje pána Ježeka. Ďakujem pekne, pán predseda. Najskôr pán de Koster, veľmi málo času mám. Chcem sa opýtať, či pred odhaleniami z panamských dokumentov, či ste už e, vo vašich analýzach e, a z vašich znalostí mali e, predstavu o konkrétnych skutočnostiach, ktoré by vám naznačovali objavenie týchto panamských dokumentov a ak áno, prečo ste nepozor, neupozornili ešte predtým? A chcem sa opýtať, či sa otvorili nejaké vyšetrovanie ešte pred zverejnením panamských dokumentov? To je prvá otázka. Ďakujem už vopred za to, že mi čo najotvorenejšie, najjasnejšie odpoviete. A ďalej, čo očakávate od Europolu? Ja som mal pocit z písomných odpovedí, že Europol ne pôsobí e, tak, že je veľmi spokojný s úrovňou spolupráce týchto jednotiek FIU na európskej úrovni. Toľko teda otázky na pána Dekostera. Pán Kles, ja plne súhlasím samozrejme s vašim rozhorčením, ale nesúhlasím s vašou zatrpnutosťou. Ak dovolíte, ja si dovolím predsa len byť trošku viac optimistickejší. Súhlasím však z jednej veci s vami a chcem sa opýtať na vašu reakciu. Už som mala možnosť vystúpiť v tomto zmysle. Myslím si, že to, čo nazývate e, zjednodušovateľmi, teda prostredníkmi, podľa mňa nie je celkom tak. E, oni e, ako keby unikajú nášmu rozhorčeniu, nášmu vyšetrovaniu a je to podľa mňa veľmi šokujúce. Chcem sa teda opýtať na to, ako čo najlepšie sa vysporiadať sa tú otázku, pretože bez nich toto všetko by sa nedalo, nebolo by to možné. Uh, Mm, ja by som bol nerád, keby unikali e, nášmu e, súdku. Bol by som rád, keby sme sa zamerali najskôr na to. Ďakujeme pekne, pán Mišel. Hovorili ste dve minúty. Nikdy ste zatiaľ ešte nedodržali vypočutie pri žiadnom z vypočutí. Prosím, aby ste rečnícky čas dodržiavali v budúcnosti. Kto chce povedať ako prvý? Pán de Koster. Vážny pán poslanec, odpoviem číslami na prvú otázku január 2014 správa FMI o Paname, o boji proti praniu špinavých peňazí a o financovaní terorizmu. Mm, ďalej jednotka eh, pre spravodajstvo s panami, eh, to nevyzerá dobre, eh, nie je prístup k informáciám o skutočných príjemcoch, taktiež má obmedzené zdroje pre fungovanie a preto nefunguje tak, ako má oktober 2014 Belgicko v v rámci skupiny FIU sme skonštatovali, že je tu problém. Pýtame sa, či môžeme nejako pomôcť. Niečo treba urobiť, pretože spolupráca nefunguje. Január 2016, eh, zemešť sa do toho GAFI, um, idú priamo na miesto. Všetko sa vyriešilo v február 2016. Panama je krajina, ktorá uh, spolupracuje. Apríl 2016. Novinári niečo zverejnili Myslím, že tento chronologický vývoj vám e, dáva predstavu zhruba o mojej odpovede. Europol e, je ten nový článok. Myslím si, že je to naozaj vážny problém, pretože e, pred niekoľkými rokmi um, už to bola snaha spoluprácu, čo sa týka teda Europola, a týchto jednotiek FIU v Luxembursku, eh, CRF, eh, súdne jednotky, taktiež eh, policajné jednotky. Europol to sú policajné jednotky ak e, budeme antagonizovať administratívne zložky e, správy e, a policajné zložky, podľa mňa to nie je nejako prínosné. Myslím, že by si to vyžadovalo spoluprácu aj policajných zložiek, aj týchto jednotiek FIU. Ďakujeme pekne. Pán Kles, ďalší. Ja by som odpovedal na otázku pána Mišela zautočíte na týchto prostredníkov. Znamenalo by to odstaviť mafiu od príjmov. Um, viete, ako je to v tom filme, keď Tom Cruise povie FBI e, tú povestnú známu vetu. Um, ako ich teda odstaviť? Myslím, že to bude vyžadovať proaktívny prístup. Viete, že e, existuje organizujú eh, pravidelné stretnutia eh, v Bruseli eh, podnikateľov, kde padajú veľmi konkrétne návrhy, ako sa týchto operácií zúčastniť. Existujú priame možnosti, ako sa zapojiť do daňových podvodov. Je to akási forma Šorexu. Prvé stretnutie tohto druhu sa konalo v roku 2000 v Paríži. E, sponzorovali to Mercedes, Price, Waterhouse, e, a ďalej Figaro a ďalšie významné subjekty. E, ešte na margo toho, čo povedal pán Kofot, to, čo hovoríte o whistlebloveroch. um, oni upozorňujú na dianie, ale zdarma v Nemecku um, bolo upozornené Lichtensteinsko, keď zamestnanci banky upozornili na informácie eh, o skutočných vlastníkoch, ale v skutočnosti to nazvalo korupciou takéto konanie. Ďalej za EPP pán Ludek Niedermayer. Ďakujem pekne. Predpokladám, že všetky tie informácie, ktoré sa dozvedáme o panamských dokumentoch, eh, súvisia s minulosťou do veľkej miery. Už e, medzi tým došlo k zmene legislatívy v mnohých oblastiach. Ja sa chcem opýtať, nakoľko tieto zmeny podľa vás zlepšili situáciu. Mám na mysli smernicu o boji proti praniu špinových peňazí a ďalšie legislatívne rozhodnutia, ktoré boli prijaté. A ďalej pozrieme sa do budúcna. Očakávame e, ďalšiu zmenu smernice o boju proti praniu špinových peňazí a taktiež štandardy OECD o e zúčtovacích eh, štandardov informácií, to sa začne plne budúceho roka. Nakoľko to teda pomôže? Alebo si myslíte, že to iba zmierni tento problém? Ďakujeme pekne. Ešte predtým, než eh, otvoríme kolo odpovedí, pán Montoyer by eh, dostal ešte slovo ako zástupca Francúzska. Ja, haben Sie verstanden? C'est moi que vous attendez Oui. D'accord. Alors, sur... Pokiaľ ide o kompetencie bankového dohľadu, k tým posledným dvom otázkam, musíme sa uistiť, že ľudia z finančného inžinieringu robia jasnú identifikáciu, ak nie, tak ich treba identifikovať v tých podozrivých operáciách a to je súčasťou vyhlásenia podozrenia a to ide tým vyšetrovacím finančným jednotkám. Pokiaľ ide o štvrtú smernicu, tak tá posilňuje očakávania e, v profesiách a e, dohľadných orgánoch a to e, zlepšuje fungovanie systému, ale vždy, keď je niekde miesto, kde legislatíva umožňuje eventuálne niečo zakryť alebo pozmeniť určité veci, tak je jasné, že vždy budú slabé miesta v systéme a neustále treba mať obrovskú skúsenosť získavať informácie a snažiť sa zmeniť to, čo by e, urobilo tie prázdne miesta. Sú tam praktiky, otázky finančného dohľadu e, v oblasti boja proti praniu špinavých peňazí. Samozrejme, nemôžeme 100% e, zastaviť pranie špinavých peňazí, ten fenomén môžeme len obmedziť, nemôžeme ho úplne zlikvidovať. No, neviem. Jensen? Ďakujem pekne. Kto chceš niečo doplniť? Nech sa páči, pán Kles. E, Áno, legislatívny arzenál posilniť v krajinách. Belgicko nečakalo na štvrtú smernicu a v roku 2010 už vnútilo dohľad a, a ten mm, dokument identifikácie finančných aktérov a subjektov. Ale skúsenosť hovorí, ak účtovníci v Belgicku musia mať kontroly v takýchto kanceláriách, ale u advokátov sa tieto kontroly nerobia. A keď žiadam nejaké informácie o advokátov, tak tam e, veľmi často máme problémy s veľkými advokátskymi komor, e, kanceláriami, takže národná e, spravodlivosť a legislatíva má problémy. Máme veľmi dobré normy, to je pravda, ale doslova nemáme skutočné nástroje e, na úrovni magistratúry a súdnictva, aby sme mohli konať. A to je skutočná katastrofa. Pán um, podľa mňa tie legislatívne úpravy sa oberajú správnym smerom. Ja ako vyšetrovateľ um, sa však pozerám na minulosť, nie na súčasnosť a budúcnosť. To je jednoducho povaha mojej práce. Ja teda nedokážem vyhodnotiť eh, dopady na budúcnosť. Čo sa týka legislatívnych konaní, mm, predsa len eh, je tu niekoľko vecí, eh, ktoré by som chcel zdôrazniť aj na európskej úrovni. Jednak musíme dosiahnuť v Európe podľa môjho jasného presvedčenia spoločnú definíciu e, pojmu e, vyhybenie sa daňovej povinnosti a tým dosiahnuť aj harmonizáciu e, tejto skutkovej podstaty v Európe. Týmto by tie právne pomoci, ktoré sa poskytujú bilaterálne a ktoré sú v jednotlivých krajinách odlišné, by sa výrazne zjednodušili. Podľa mňa by sa malo stať štandardom vo všetkých európskych krajinách, že E, daňové úniky sú e, e, predchodcom k praniu špinových peňazí. Nie je to vo všetkých krajinách tomu tak že je tu takáto súvislosť ďalej, je potrebné zaistiť, aby um, autonómne pranie špinových peňazí sa stalo tiež uh, trestným činom a tiež, aby sa sledovalo financovanie takéto činnosti. a toto by sa mohlo na európskej úrovni pokryť. Ďakujeme pekne. Tieto návrhy si zaznamenáme. Pán Ugbaje za socialistov a demokratov. Ďakujem na pána Kostera. Sprostredkovatelia sú stále v pozadí a pritom je tu povinnosť dohľadu a kontroly a vy ako aktéry v teréne máte pocit, že je rozdiel medzi jednotlivými profesiami a či môžeme pozmeniť legislatívu e, v januári e, e, by nám mali povedať títo sprostredkovateľia, akým spôsobom rešpektujú legislatívu a vám k spolupráci in situ, ako prebieha spolupráca medzi členskými štátmi a vami a európskymi inštitúciami, Europol, Eurojust a tak ďalej. Rád by som poznal vaše stanovisko. A posledná širšia otázka. Európska legislatíva v boji proti praniu peňazí sa bude posilňovať a vzhľadom na posledné zmeny, aké ustanovenia by sme mohli začleniť, aby sme vám čo najlepšie pomohli vo vašej práci. Ďakujem. Ďakujem pekne. Kto chce je ako prvý? Nech sa páči, pán De Costa. Ďakujem. Veľmi rýchlo Niekoľko čísel. Daňový podvod, a chcete, aká je spolupráca s inými krajinami. V roku 2015 sme komunikovali s súdnym orgánom 8 konaní v vážnom organizovanom daňovom podvode a netýkalo sa to Belgická. Bolo to na úkor francúzskej štátnej pokladne tri konania pre Holandsko, jedno Madagaskar, jeden Singapur a jedno Polsko. A naopak, ten istý rok belgickí štátni príslušníci v zahraničí, ktorí ale spadajú pod naše zdanenie, tak máme jedno konanie a to, o tom nás informoval Luxemburg, Luxembursko. Tak vidíte, ďalšia téma, ďalšie konanie, ktoré nám, e, o ktorom nás informoval Hongkong, tak tu máte jasný obraz. Pokiaľ ide o daňový podvod, máme ešte dlhú cestu pred nami. Tu nejde len o spoluprácu. Ja samozrejme môžem diskutovať s kolegami, ale keď hovoríme o konaniach v praní peňazí a tak ďalej, tak všetky tieto témy, všetci chcú spolupracovať, ale keď žiadam, keď ja poskytujem naše informácie, tak oni samozrejme chcú tieto dokumenty, ale keď ja od nich žiadam informácie o našich belgických podvodníkoch, tak e, nemajú mi čo dať. A to je všetko otázka priorit. Ďalší príklad spoluprácu, ktorú som nadviazol s Luxemburskou vyšetrovacou jednotkou, a to treba spomenúť, je to prípad falošného daňového podvodu. Takže je tam asi 100 miliónov eur, ktoré idú do Luxemburgu. Pred desiatimi rokmi e, išlo to spoločnosti, ktorá pred desiatimi rokmi zbankrotovala, veľa ľudí e, boli, odišli, boli nezamestnaní a teraz zrazu, no, keďže išlo o daňový podvod, tak to treba regularizovať, ale nie tam došlo k podvodnému bankovému postupu a tam detekovali, že išlo o dvojaký, dvojitý mechanizmus e, zneužívania. Chceš niekto niečo doplniť? Nech sa páči. Aby som bol pozitívny, pokiaľ ide v spolupráci, máme vynikajúci nástroj Eurojust a Europol podpisom dohovorov, spoločných vyšetrovacích tímov a tu je možnosť súdnou dohodou, aby sa nešlo ťažkým systémom medzinárodných vyšetrovacích komisií a mohlo, bolo by možné priamo konať 11. ráno som žiadal o konfiškáciu o 16. v Polsku. Urobilo sa to a urobil som to mailom a je to veľmi účinné. Eurojust a Europol robia naozaj vynikajúce veci v spolupráci s tlmočníkmi. To všetko je pokryté, tieto náklady a robí sa to aj v Maroku či v iných krajinách. Aj tu sa náklady pokrývajú a to je pozitívne pokiaľ ide o medzinárodné vyšetrovacie komisie, to je ten medzinárodný systém žiadosti o pomoc. Dochádza k tomu, ale sú európske krajiny, ktoré neodpovedajú nikdy a, neodpovedajú. stalo sa mi, že som sa napríklad e, e, vybral do Pakistanu, tam a máme vynikajúcu spoluprácu s Moskvou, ale potom niekedy e, nedostaneme žiadnu odpoveď, takže to je stále ostáva otvorené. Pán Luke Zajcer, moja otázka sa orientuje na pána Naulina. A spomenuli ste e, význam poradcov vo finančnom sektore, bankovom sektore e, v kontaktoch s e, Mossack Fonseca a tiež sa poskytovalo poradie so skutočným vlastníkom. Chcel by som sa opýtať, čo by sme mohli robiť preto, aby sme nepodchytili len tie menšie ryby, ale aj väčšie ryby. V písomných odpovediach na naše otázky ste uviedli, že 95 ktoré, prípadov, ktoré analizujete, sa týkajú luxemburských prípadov a ide o cerské spoločnosti nemeckých bank. Teda na vyššej úrovni eh, by sme sa mali zamerať eh, na E, tie materské spoločnosti, ktoré poháňajú celú túto mašinériu. Chcem sa opýtať, nakoľko e, vaša trestná právna činnosť sa orientuje aj na osoby, e, ktoré sú vo vedení nemeckých bank a ktoré nesú zodpovednosť za budovanie týchto štruktúr. A moja otázka sa týka konkrétne toho, nakoľko ste pod časovým tlakom, pretože je tu riziko, um, premlčania týchto prípadov v roku 2003 či 2005 sa začali niektoré z týchto prípadov. A ja sa chcem opýtať, e, ako je to teraz s týmto premlčaním, či je tu riziko, že trestoprávne konanie sa nebude môcť uh, završiť, pretože v Nemecku alebo v Luxembursku sa jednoducho e, naplnila tá premlčania. Ďakujem pekne, nech sa páči odpoveď. Isté, že najskôr e, týchto investičných poradcov v bankách e, najskôr identifikujeme, ktorí poskytujú konkrétne poradenstvo ehm, takýto úradník, e, ktorý poskytuje poradenstvo súkromným klientom, to ne, robí samozrejme um, priamo v pobočke. Snažíme sa um, analyzovať aj jednotlivú hierarchiu v týchto inštitúciách, ale E, isté, že musíme sa snažiť vždy nájsť konkrétnu stopu v konkrétnom prípade a tu sa to trošku komplikuje. E, ide o to, že nemecké e, banky majú cerské spoločnosti nielen v Luxembursku, ale tie, ktoré sú v Luxembursku, sú vlastne skutočné cerské spoločnosti. Tam sa toto poradenstvo vníma ako akákoľvek iná činnosť a naše údaje sa teda sústredili na toto Luxembursko. Nejde len o to, že tieto banky by boli vytvorené, teda tieto cerské spoločnosti by vznikli v Luxembursku s týmto cieľom. Nie, existovali tam tak či tak. A tak či tak tam pôsobili. Isté, že vnímame priamo zodpovednosť e, nie len pri e, pachateľoch teda v Luxembursku, ale aj v Nemecku pri materských spoločnostiach. Ak sa nám podarí odhaliť fyzické osoby, ktoré e, sú za tým, No, tak to robíme. Um, ale keďže nemáme trestné právo v podnikateľskom eh, sektore, tak uh, musíme stíhať právnickú osobu. Čo sa týka problémov s premlčaním, um, mm, toho sa zatiaľ neobávame. Čo sa týka napomáhania k daňovým únikom a vyhbať zadňové povinnosti, um, v mnohých prípadoch um, je tam zadefinovaný uh, konkrétny čin, je tam desaťročná lehota premlčania e, a my sme na to pamätali a zatiaľ náš čas v tomto smere netlačí. Ďakujeme pekne. Teraz za Alde pani Majte Papagancunda. Ďakujem pekne, ďakujem všetkým. Zaznamenali sme si vaše zaujímavé príspevky. Spomenuli ste Kadáfio, o bol ktorý bol pozvaný na stretnutie, ale neprišiel. Z hľadiska zoznamu účinných daňových zoznamov daňových rajov, tak nebude naozaj jednoduché, aby tieto zoznamy boli účinné a presné. Hovorili ste o sprostredkovateľoch. Pán Mišel položil otázku, ako zasiahnuť lepšie. A pokiaľ ide o modus operandi, to, čo sme sa poučili z Panama Papers, by som sa spýtala, či už v smernici o praní špinavých peňazí, alebo v normách ad hoc by sme mohli urobiť niečo podobné, ako sa robí napríklad v oblasti terorizmu a leteckých spoločností, teda použiť matematické inžinierstvo, aby sme zadefinovali toky, aby sme videli, kadiaľ idú tie finančné toky, ktoré banky a tak ďalej. E, my nie sme odborníci, ale máme politickú vôľu pripraviť vhodnú legislatívu. A pokiaľ ide o fiškálnu amnestiu, mnohé vlády to urobili a to vytvára beztrestnosť, chceme zabrániť chybám. Povedali ste, že normy idú správnym smerom, ale že nie je dostatok prostriedkov. Tak nám poveste, čo všetko potrebujete. Hm. Ďakujem pekne, kto chce odpovedať ako prvý. V ktorej eh, krajine existuje konkrétny tím na boj proti e, eh, výboj sa daňovej eh, povinnosti? Sur la question de la régularisation ide o daňovú amnestiu. Kiaľ ide o tento fenomén, tak moja jednotka od začiatku zohráva úlohu. Ehm, boli štyri etapy. Ehm, v tej posledných dvoch etapách tam sme zohrali významnejšiu úlohu pri tých štyroch ehm, daňových amnestiách, ale napriek našim obmedzeným kompetenciám môžeme niečo urobiť. Ten prípad, ktorý som spomenul, tak to bolo v tretej fiškálnej regularizácii, sme to o, objavili a funguje to. A to, že ľudia regularizujú, tak e, e dobre, ale nech nás nechajú pracovať na určitých e, prípadoch, ale nech sa nevyužíva daňová amnestia na to, aby sa prali špinavé peniaze e, z trestnej činnosti. To by, mala byť dobré, to by malo byť dobré opatrenie, takto by to malo fungovať a mohlo by to byť pozitívne. Pán pekne, to chce ešte doplniť? Ja. Pán Naulín, nech sa páči. Ja by som ešte e, sa vyjadril k problematike poradcov tu sa nebude dať príliš veľa e, iného urobiť, pretože e, e, to presne, čo takýto poradca radí, to sa dosť ťažko zistuje, ale mohli by sa zaviesť, dajme tomu, nejaké oznamovacie lehoty, napríklad v prípade auditorov, tí totiž vykonávajú audity aj veľkých koncernov, aby mali povinnosť informovať o svojich zisteniach, aby sa vôbec na to prišlo. To by už e, celej veci dosť výrazne pomohlo. Inak si myslím, že by sa tu malo dbať na to, e, čo spomenuli kolegovia a síce niektoré e, legislatívne opatrenia by sa mali aj v praxi môcť uplatniť a toto uplatnenie je finančne náročné, časovo náročné a vyžaduje sa to personálne pokrytie. Ďakujeme pekne. E, už e, ďalšie vyjadrenie nie je. Pán Montua je dobre, takže Fabio De Masi za GUE. Len ja nemám kompetencie, aby som mohol hodnotiť opatrenia bankového dohľadu a supervízie, ale to nespadá do mojej kompetencie. spravodlivosť môže odsúdiť iných sprostredkovateľov ako e, banky, rady či iné, ale my sa musíme uistiť, že banka urobila svoju prácu a urobila vyhlásenie o podozrení. To je veľmi špecifická kompetencia. A musíme sa my uistiť, že v EÚ kontrola nejakej medzinárodnej skupiny je možné urobiť, kontrolovať nezávislo od hraníc fungovanie svojich e, pobočiek a aj tá štvrtá smernica je revízia, by mohla umožniť e, túto lepšiu spoluprácu, aby kontrolóri e, materskej firmy či centrály mali možnosť spolupracovať s ďalšími dohľadnými orgánmi v iných krajinách. To je rozhodujúce vychádzajúc z mojej kompetencie, aby to mm, bralo do aj ten nadnárodný charakter. Pán Demasi. Ja, meine <clears throat> Fragen... Äh, Moje otázky äh, äh, sú adresované pánovi Naulinovi. Viem, že vyšetrovatelia sa veľmi zdráhavo vyjadrujú k legislatíve, ale my teda máme dočinenia s prepracovaním smernice proti boju proti, praní špinových peňazí, ak sa e, e, nemýlim, je tam ešte stále jedna veľká medzera a síce, že naďalej je možné uviesť fingovaných riaditeľov, mm, ktorých nie je možné následne e, teda dôkladne vyšetriť. Myslíte si, že existuje nejaké odvodnenie, prečo by firma nebola um, schopná alebo ochotná vyšetriť konanie svojho takéhoto nosodeného riaditeľa. Je to teda skutočná medzera v legislatíve, alebo ako je to naozaj e, ďalej um, o odvodoch, e, tam je povinnosť e, pri skrankových firmách, ktoré nie sú ohlásené mimo Európskej únie, postupovať podľa zákona. Myslíte si, že je to na dostatočnej úrovni, alebo kde vidíte nejaký ďalší priestor pre vylepšenie? Obávam sa, že tvorivosť na opačnej strane je bohatá a vždy sa nájde spôsob, ako obísť a využiť takéto medzery. Um, ten skutočný um, ehm, spolumocnený zásobca firmy, e, ten um, sa dá odhaliť. Um, zabrániť takéto činnosti sa nedá, dá sa iba e, zmenšiť um, priestor. Takisto ako vo futbale aj tam je treba trošku zmanéžovať priestor, z ktorého je možné potom striliť gól. Podľa mňa by eh, orgány vyšetrujúce finančnú trestnú činnosť eh, by eh, mali najmä dbať na to, aby sa presadilo plné dodržiavanie už odsúhlasených pravidel v praxi. Ďakujeme pekne. Eva Žoli za zelených. Prosím stručne, pani Žoli. Merci, Ďakujem, pán predseda. Rada by som povedala úvodom, že Panama Papers a obrovské sumy, ktoré sú spravované v daňových rajov, nám ukazujú, že systém nefunguje, že kontrolné orgány e, nedokážu tomu zabrániť a že vyšetrovateľia e, nie sú schopní to vyšetrovať a postihovať. A preto mám otázku na pána Montanera. Vysvetlite nám výhodu byť zároveň kontrolným e, orgánom pre prudenciu a pre banky, pre poisťovne, pre bankové rizika alebo pre riziko prania špinavých peňazí, či to nie je príliš šir, široký manevrovací priestor či kompetencie a aké sankcie uvažujete pre Societe Generale, BNP a ďalšie francúzske offshore spoločnosti, ktoré sa vytvorili uh, uh, firmou Fonseca, Fonseca keď tieto e, z 90% sú kriminálnymi organizáciami na základe výsledkov amerického vyšetrovania. Montoanie. Ďakujeme pekne, pán Montoanie. L'avantage de cumul výhoda mať pod jednou strechou informácie o tom, aká je bezpečnosť finančnej inštitúcie a či rešpektuje francúzske národné pravidlá v boji proti praniu peňazí dáva možnosť tiež si povedať, že áno alebo nie. Máme schopnosť správne pochopiť, ako je táto inštitúcia štrukturovaná a ako organizuje svoje aktivity. Tiež je pravda, že rámec pôsobenia je obrovský, či už ten prudenčný, dohľad, alebo e, pokiaľ ide o pranie špinavých peňazí. Nemôžeme kontrolovať neustále všetky inštitúcie, každý rok e, institút, takže Samozrejme, robíme to takým rotačným systémom alebo na základe výberu. A pokiaľ ide o vytváranie offshore schránkových firiem vonku, e, nie je to zakázané, nie je to ilegálne, ale musíme sankcionovať akékoľvek banky len vtedy, ak urobili z Francúzska transfer financí e, porušujúc francúzskú legislatívu alebo ak zámerne e, zo svojej centrály organizovali v týchto pobočkách aktivity, ktoré e, nezodpovedajú medzinárodnému alebo miestnemu právu. Je to veľmi ťažké dokázať takéto aktivity pre niektoré zahraničné orgány s nimi ani tam nemôžeme ísť, pretože je takmer nemožné dostať povolenie tam vycestovať, aby sme videli, ako tam fungujú tieto schránkové spoločnosti a akých klientov majú. Niektoré orgány nám priamo odpovedali, môžete prísť jedine vtedy, keď e, poznáte presne meno klienta, jeho bankový účet, a aké sumy e, sa, e, o aké sumy ide. Takže môžeme vychádzať jedine z prípadov, kedy dojde k porušeniu francúzskej legislatívy, bankovej medzinárodnej legislatívy, ale na to potrebujeme dôkazný materiál, ale ten veľmi často nemáme, pretože nemôžeme ísť e, do tých konkrétnych krajín. Ďakujeme pekne. Ešte mám dvoch rečníkov na zozname pani eh, Ramona Tomč a pani Annelize Doc a potom na 20 sekúnd eh, dostane priestor pani Gomeš na jednu otázku. Nech sa páči, Ramona. Ďakujem. Romana Tomč. Veľmi eh, stručná, konkrétna otázka na všetkých troch, alebo možno pre tých, ktorí vedia, čo si myslíte o aktuálnej definícii politicky vystavených osôb tak ako sa to stanovuje v smernici o boji proti praniu špinavých peniazy. Myslíte si, že je tá definícia je príliš úzka, myslíte si, že je príliš široká, alebo si myslíte, že je správna? Ďakujem. Veľmi dobrá otázka. Kto začne, prosím, pán predseda? Have... Nemyslím si, že táto definícia by sa mala nejako doplniť, ale v súčasnosti chýba obrovská databáza so všetkými menami celého sveta keď hovoríme o politicky vystavených osobách v rámci Europolu v mojej krajine, to sa veľmi ľahko určí, kto je kto, ale keď hovoríme o globálnom meradle pri prekročených hranicách, je to mnoho zložitejšie, najmä pre, pre, pre finančné inštitúcie. A myslím, že tu e, Európska komisia musí poskytnúť jasnejší nástroj e, e, celému tomuto sektoru. Ďakujem pekne, pán Kles. Nechce sa vyjadriť, pán Malen tiež nie. Pán Je to veľmi rozsiahla definícia. Pre nás je veľmi zložité vždy to overiť, pretože nemáme e, referenčnú bázu. Musíme e, teda posudzovať podľa kritérií e, a vyšetrovanie priamo na mieste, či daný subjekt sa snažil preskúmať eh, všetky osoby, ktoré by spadali do tejto definície. Definícia sa rozšírila, zdá sa, že je relatívne široká. Predpokladám, že pre legislatívne orgány je veľmi eh, ťažké eh, jednak mať čo najširšiu definíciu, zároveň dodržovať ochranu súkromia, pretože tieto osoby, vrátanie ich blízkych sú vystavené veľkému tlaku. My teda sme s definíciou spokojní, ale chceme, aby sa dodržovala v praxi v plnej miere. Ďakujeme pekne. Ešte posledná otázka. Analyze Doc, ďakujem. Je mi ľúto, že som tu nebola. Sledovala som to s mojou maličkou dcerou, ktorú táto téma veľmi zaujíma. Chcela by som sa opýtať na tému európskej koordinácie. Niektorí e, navrhli, aby sme mali e, vytvorenú európsku jednotku FIU, ďalej vyšetrovacie systémy, e, ďalšie hovorilo o zlepšení stanovenia priorít ja súhlasím s tým, ktorí hovoria, e, že zdrojov je málo, nechcem, aby sa to preťažilo, ale myslíte si, že je potrebná spoločná európska architektúra výmeny informácií, e, najmä čo sa týka podozrivých transakcií, ale tiež čo sa týka príjemcov, skutočných vlastníkov. Myslíte si, že to, čo máme v súčasnosti, stačí? Myslíte si, že tie zmeny, ktoré by zahrňali aj trusty, e, by boli prínosné? Myslíte si, že by to malo byť celoeurópske a nie podľa jednotlivých krajín, tak ako je to teraz? Ďakujeme. Kto sa chce vyjadriť? Kto chce odpovedať? Pán De Koster. Vyšetrovacie orgány, len veľmi stručne. Myslím si, že mm, tá európska jednotka FIU by mohla byť zaujímavou možnosťou, keď hovoríme o e, vývoji spoločných e, analýz, e, analytických operácií. Toto je naliehavo potrebné teraz podobne ako Eurojust Eurojust v podstate len hromaždí ľudí za rokovacím stolom, a, ktorí spoločne budú nejakú stratégiu. Toto všetko platí aj pre spoločnú FIU. Nemyslím si, že by si to vyžadovalo nejakú novú štruktúru ako OLAF, niečo také rozsiaľ ako je OLAF, ale niečo by sa malo vytvoriť. Len jeden príklad, ak dovolíte, v júni sme rozhodli spolu s Francúzskom, vzhľadom na Euro 2016, že by sme mali spolupracovať, pretože sa môže niečo udiať e, v oblasti terorizmu. A teda rozhodli sme sa, že budeme v pohotovosti 24 hodín denne, 7 dní v týždni a v priebehu celých 4 týždňov nič sa neudielo Francúzsko. E, na to upozornilo v rámci Egmontu. Nedostalo žiadnu odpoveď e, na žiadosť o spoluprácu my sme sa snažili e, vopred niečo pripraviť, aby sme dokázali okamžite reagovať. Žiaľ, udelo sa to až potom, ale predsa len boli sme pripravení. Teda niečo sa bude musieť e, rozpracovať, vyvinúť. E, neviem, či by Európsky parlament v tomto dokázal nejako uspieť, ale teraz tu ide najmä o zmenu postoja. Ďakujeme pekne, pán Montoya. Chcete sa aj vy vyjadriť z pohľadu Francúzska? No? No, pas particulièrement. Ah. Nie, nemám nič špecifické. Dann haben wir noch die 20... Dobre, ešte tá 20-sekundová otázka pani Jany Gomeš. Pán prokurátor, vy ste hovorili o gafy chybách. Prečo k ním došlo? Je tam napríklad chyba v definícii, v praní špeňazí, v štvrtej smernici o praní špinavých peniazy, ktorá umožňuje, aby sme išli za riaditeľom miesto, za konečným poberateľom. To, čo ma znepokojuje, to je zoznam daňových rajov. Treba túto vec urobiť na medzinárodnej úrovni, treba mať zoznam a pokiaľ e, finančná vyšetrovacia skupina mala zoznam krajín. Postupne ako idú roky, tieto krajiny e, boli niektoré vylúčené zo zoznamu príklad. Napríklad Monako už nie je na zozname článok 1 dekretu, ktorý umožňuje, je, že keď chcete byť e, niekde, mať trvalý pobyt, tak musíte poskytnúť faktúru elektriky alebo plynu, no ale to neznamená, že budete zároveň aj e, prevádzkovať tú budovu. To nie je dôkaz. Sure. Pán de Costa, ja by som rád niečo doplnil, ak dovolíte v odpovedi. E, mám tu pred sebou zoznam. E, je tu krajina, ktorú e, zbytočne hľadám, možno Európsky parlament, keď sa na vás obrátime, by mi ste mohli trochu pomôcť, prečo štát Delaware nie je na tomto zozname, prečo ho tu nemôžem nájsť. pretože Delaware um, Delver zakúpil alebo získal Fonseku. Äh, Takže upozornili ste nás na medzery, ktoré už äh, dlho poznáme. Hľadáme riešenia a dúfam, že americkí právnici äh, teda nepochybujem o tom, že americkí právnici sú ešte šikovnejší ako panamskí. V odhľovaní uvidí sa. Ďakujem pekne všetkým našim štyrom panelistom. Myslím, že sme e, sa dozvedeli mnoho zaujímavých informácií, dôležitých informácií, ktoré budem musieť vyhodnotiť. Ďakujem pekne za radu disciplínu kolegov v tejto druhej časti. Chcel by som ešte doplniť, že v stredu o 11. hodine e, privítame profesora Jozefa Štiglica, ktorý je nositeľom Nobelovej ceny za ekonomiku a predsedom expertného výboru panamskej vlády, kedy si pôsobil k panamským dokumentom v júli odstúpil z funkcie a bude nám v dispozícii na ho- hodinu a pol, aby sme s mohli diskutovať ďalej. 7. decembra máme pána Moskovičiho a, a maltské a slovenské predsedníctvo rady teda aby sa e, vyjadrili k doterajšej budúcej e, oblasti daňovej politiky a ďalej e, v novom roku budeme pokračovať v ďalších investigatívnych vyšetrovacích krokoch. Ďakujem pekne, ukončujem týmto schôdzu. Pán predseda Laskovo ďakujem tlmočníkom a všetkým a želám príjemný večer. Dovidenia. Prekročili sme prosím o jednu minútu schôdzu. Good. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça va. Ça va,